Dobré ráno všetkým. Predovšetkým vítam našich hostí, ktorí zastupujú bulharské predsedníctvo. Ako obvykle si vypočujeme prezentáciu programu predsedníctva rady Pán Emil Karanikulov je našim hostom, je ministrom hospodárstva a druhým hostom je pán Ivajlo Moskovský, ktorý je ministrom pre dopravu, informačné technológie a komunikáciu. A okamžite vám odozdám slovo, aby ste nám predniesli prezentáciu svojho programu. Ďakujem. Pani predsednička Fan Boset, vážení poslanci Európskeho parlamentu, kolegovia, chceme vám poďakovať za túto príležitosť vám prezentovať naše priority ako predsedníctva rady. Taktiež naša spolupráca s Európskym parlamentom bude dôležitá, hlavne čo sa týka politiky vnútorného trhu. No a rád by som využil túto príležitosť a poďakoval Slovenskému predsedníctvu a Európskemu parlamentu za dobrú spoluprácu a za dobré výsledky, ktoré boli dosiahnuté. A dúfam, že v tomto duchu budeme aj pokračovať aj teda v rámci spolupráce so všetkými tromi predsedníctvami rady, s triom predsedníctiev, aby sa nám podarilo dosiahnuť dobré výsledky naďalej. Tento rok je to 25 rokov, čo funguje jednotný trh a 4 slobody pohybu sú najlepším príkladom toho, prečo potrebujeme európsky projekt. Výhody pre európskych občanov, celú Európsku úniu, európske podniky sú stále väčšie. Minulý rok boli zrušené roamingové poplatky, videli sme dôležité opatrenia pre prekonanie zvyšných prekážok na vnútornom trhu, vrátania geoblockingu, e, cez hraničnej prenosnosti služieb online a ďalších. Boli vytvorené dobré podmienky pre lepšiu spoluprácu e, orgánu na ochranu spotrebiteľa a taktiež E, lepšiu ochranu občanov a životného prostredia. Čo sa týka taktiež typového schváľovania e, vozidiel, motorových vozidiel. A vývoj za posledných pár rokov dokázal, že je potrebná reforma a ďalší rozvoj vnútorného trhu. A v neposlednom rade, že potrebujeme lepšiu komunikáciu s európskymi občanmi výzvy, ktorým čelí dnes naša spoločnosť, rýchle technologické zmeny, ktoré spôsobujú zmeny v hospodárskych vzťahoch a taktiež e, prekážky, ktoré, ktorým naďalej e, čelí cezhraničný obchod, si vyžadujú aktívnu politiku, ktorá bude zároveň e, blízka každodennému životu európskych občanov a podnikov. Bulharsko je jedným z, členom, z členov EÚ, ktorí pristúpili neskôr. My preberáme Európske predsedníctvo v rozhodujúcom roku, vo chvíli, kedy sa od nás očakáva, že budeme spolupracovať, že venujeme viac sily a energie do projektu integrácie EÚ Vieme, že 6 mesiacov nie je dlhá doba, ale sme presvedčenými Európanmi a sme ambiciozni a chceme prispieť k európskemu rozvoju, vrátane rozvoja európskeho jednotného trhu. A chceme chrániť to, čo sa urobilo doteraz a taktiež chceme prispievať budúcim politikám a riešeniam, ktoré budeme spoločne navrhovať európskym občanom. Sme realistickí, v rámci nášho predsedníctva a sme si vedomí našich výhod a nevýhod a sme plne pripravení byť e, čestným sprostredkovateľom rozumných riešení. A takýmto prístupom, bo takýto prístup chceme sledovať v rámci našich vzťahov s Európskym parlamentom. Uvedomujeme si úlohu Európskeho parlamentu, v ktorom e, teda sedia e, priamo volení zastupcovia európskych národov a naďalej budeme vyvíjať úsilie, lebo európsky úspech je výsledkom našej spoločnej práce. Jednotný trh je jedno z hlavných priorit našho predsedníctva v týchto dôležitých dobách. Našim cieľom je posilniť dôveru podnikov aj občanov Európske občania očakávajú od nás, že budeme konať a európsky vnútorný trh je prínosom pre občanov, ale aj pre podniky, ktoré chcú inovovať a rásť. Náš jednotný trh je najväčším nadnárodným trhom na svete a musí odzrkadlovať globálny kontext, hospodárske trhy, eh, pardon, trendy tam máme prechod k diferenciácii produktov od e, globálne, alebo musí odzrkadľovať globálne trendy. Musíme taktiež venovať pozornosť pretrvávajúcim prekážkam a narušeniu trhu v oblasti aj služieb a musíme rešpektovať 4 slobody pohybu. Taktiež predovšetkým v kontexte digitálnych technológií a digitálnej revolúcie. Jednotný trh je veľmi dynamický a jeho rozvoj si vyžaduje, aby sme lepšie uplatňovali regulačný a právny rámec a v tomto všeobecnom kontexte, kedy sa aj čaká na viacročný finančný rámec a politiky, ktoré s ním súvisia, aby jedným z hlavných cieľov pre nás malo byť finalizovať rôzne opatrenia v rámci dvoch stratégií týkajúcich sa rozvoja vnútorného trhu. Hovorím tu vo vašom výbore o vnútornom trhu. Vy ste výborom pre vnútorný trh ochranu spotrebiteľov. A myslím si, že dôležité je spomenúť e, stratégiu digitálne jednotného trhu. Naďalej budeme pracovať na Mm, dokončení rôznych e, politik v súvislosti s touto stratégiou je treba zlepšiť fungovanie tohto trhu v oblasti služieb. Čo sa týka hospodárskej dôležitosti e, sektora služieb EÚ, tak tento sektor mm, je zodpovedný za veľkú časť HDP a taktiež zamestnanosti v EÚ a v rôznych regiónoch prioritizujeme návrhy balíčka o službách a našim zámerom je začať trialóg, aby sme sa dohodli s Európskym parlamentom v súvislosti s týmito iniciatívami. A to v tých častiach, kde už máme všeobecný prístup na rade. A musí ešte prebehnúť e, kontrola primeranosti v oblasti e, regulovaných e, povolaní a taktiež tam máme ešte proces notifikácie. No a úspešné schválenie e, týchto opatrení by lepšie umožnilo lepšiu implementáciu smernice služba, taktiež lepšie fungovanie jednota trhu v oblasti služieb. Taktiež tu máme prebiehajúce rokovania a rozhovory parlamente. Napriek tomu, že momentálne ešte nemáme úspokové výsledky v súvislosti s niektorými technickými aspektami navrhovaného systému e, elektronické karty pre služby. Sme pripravení diskutovať s Európskym parlamentom napríklad aj o téme jednotnej, e, jednotného digitálneho e, vstupného miesta. Základ bol položený v rámci Európskeho predsedníctva a my sme pripravení spustiť trialóg v súvislosti s touto dôležitou témou pre digitálny jednotný trh. aby sme mohli digitalizovať e, služby v rámci cezhraničného obchodu. Vďaka mandátu, ktorý bol schválený v decembri, sme pripravení začať budúci týždeň trialog ohľadom návrhu o hnojivách. Máme tam veľmi citlivú rovnováhu, ktorá bola nastolená. Tam budeme hľadať riešenia hlavných politických otázov, napríklad čo týka úrovne znečistenia, znečisťovateľov, predovšetkým kadmia, tak aby sme dosiahli riadnu úroveň ochranu verejného zdravia a životného prostredia, ale taktiež, aby to bolo prospešné pre európsky priemysel a jeho rozvoj. Budeme predovšetkým venovať pozornosť návrhom, návrhu v oblasti eh, konkurencie, schopnosti hospodárskej súťaže ECM+. A dúfame v úspešné rokovanie s Európskym parlamentom. Taktiež budeme chcieť eh, dosiahnuť pokrok v oblasti zmluvného práva, budeme pokračovať s trialógmi, budeme dúfať, že sa dohodneme v rámci prvého čítania v Európskom parlamente v súvislosti s, s návrhom o digitálnom obsahu. Čo sa týka jednotných pravidiel pre predaj tovaru, tak toto prispeje k prekonaniu prekážok digitálneho trhu a taktiež v rámci cezhraničného e, obchodu. A preto dúfame v pokrok e, na rade v tejto téme. Taktiež vítame zámer Európskej komisie zlepšiť vnútorný trh s produktami. Máme tu návrh e, balíčka o tovare, ktorý prišiel minulý, koncom minulého roka. A colné orgány by mali mať možnosť zabrániť obchodu s rizikovými e, produktami a týmto v podstate zaručíme aj lepšiu doveru e, spotrebiteľa. Toto sa taktiež týka toho, že by malo byť pre podniky, predovšetkým pre malé stredné podniky, jednoduchšie postupovať, keď uvádzajú produkty na trh v Európe. Tu taktiež podporí dôveru zo strany európskych podnikateľov. A preto budeme aktívne pracovať. Budeme diskutovať na rade o oboch týchto návrhoch. No a zároveň pri plánovaní našej práce sme pripravení začať pracovať na ďalších legislatívnych iniciatívach v oblasti jednotného trhu. Tie iniciatívy prídu strany Európskej komisie. Príkladmi sú napríklad návrh online platf- o online platformách a návrh týkajúci sa um, um, prispôsobený iniciatív zo strany komisie. Ďakujem a teraz som pripravená na vaše otázky. Thank you uh, very much. Ďakujem. A teraz môžeme prejsť panu Iválovi Moskovsimu, ktorý je ministrom pre dopravu, informačné technológie a komunikáciu. Prosím. Dobrý deň, Jutman. Dobré áno. Vážená pani predsednička, vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni. Je mi cťou a potešením odprezentovať priority bulharského predsedníctva Rady EÚ v oblasti digitálneho jednotného trhu. Počas bulharského predsedníctva budeme tvrdo pracovať na nasledujúcich štyroch prioritných oblastiach. Budúcnosť Európy a mladých ľudí, bezpečnosť a stabilita silnej a zjednotenej Európe, digitálne hospodárstvo a digitálne zručnosti, perspektívy západného Balkánu a konektivita regionu. Pokúsime sa dosiahnuť hmatateľné výsledky pre silnú a zjednotenú Európu a to prostredníctvom koncenzu, konkurencie schopnosti a súdržnosti. Pri implementácii programu predsedníckého tria, to znamená Rakúska, Estónska a Bulharská spolupráci s vami, budeme ďalej pracovať na digitálnom hospodárstve, digitálnych zručnostiach, budeme ich považovať za prioritné. To je mimoriadne dôležité. Vzhľadom na dokončenie iniciatív v rámci stratégie digitálneho jednotného trhu spolupracujeme s našimi partnermi, aby sme zabezpečili kontinuitu, ktorá je potrebná v rámci legislatívnych oblastí. Chceme dosiahnuť eh, optimálne výsledky Bulharsko sa ujalo predsedníctva v čase, keď digitálna agenda je mimoriadne náročná, pokiaľ ide o legislatívu a prebiehajúcu prácu a aj pokiaľ ide o nové legislatívne návrhy zo strany Európskej komisie. Na jar sa zameriame predovšetkým na pokračujúcu prácu a na dokončenie rokovaní o regulačnom rámci pre elektronickú komunikáciu. Dúfame, že sa nám podarí urobiť ďalší krok ku gigabajtovej e, spoločnosti. Spotrebitelia by mali vnímať hmatateľné prínosy z nového rámca, ktorý e, bude konvergovať telekomunikácie budeme sa snažiť dosiahnuť eh, väčšiu ochranu a bezpečnosť bez ohľadu na typ elektronickej komunikácie a bez ohľadu na poskytovateľ. V rámci tohto nového rámca sa budeme snažiť dosiahnuť aj eh, nové vysokorýchlostné pokrytie. Takisto sa postaráme o rovnocenný prístup pre spotrebiteľov k službám. Hlavne pre tých eh, spotrebiteľov, ktorí majú funkčné obmedzenia a ktorí sú e, postihnutie. Budeme používať e, rôzne mobilné zariadenia, budeme sa snažiť e, dosiahnuť aj dostupné ceny. V duchu komunikácie sme ochotní urobiť pokrok aj v oblasti voľného toku dát. To je dôležitý krok e, v rozvoji hospodárstva. E, voľný tok neosobných údajov je veľmi dôležitý pre digitálnu ekonomiku. Zlepší to aj digitálne zručnosti. Aby sme to dosiahli, musíme mať voľný tok dát v rámci celej únie. Sme pripravení začať rokovania len čo Európsky parlament schváli e, svoje e, úpravy. V nasledujúcich mesiacoch sa e, pokúsime zabezpečiť plný nediskriminačný prístup obyvateľov k online informáciám, postupom a službám. To bude ďalší krok k transformácii verejnej správy na otvorenú, efektívnu a inkluzívnu správu, ktorá uľahčuje používanie digitálnych služieb. V tomto ohľade plánujeme spustiť rokovania s Európskym eh, parlamentom a to čo najskôr. Budeme pracovať tak, aby sme úspešne ukončili tieto rokovania. Jednou z našich kľúčových priorít v oblasti zamestnania sociálnych politik sú eh, rovnaké práva pre osoby s postihnutím a rôznymi funkčnými obmedzeniami. Naším cieľom bude dosiahnuť obrovský pokrok v tejto oblasti a pokiaľ to bude možné, ukončiť trialog o akte o európskej e, dostupnosti v rámci bulharského predsedníctva. Ani netreba hovoriť, že jednou z najdôležitejších e, aktivít, ktorá sprevádza digitálne hospodárstvo, sú e, opatrenia v oblasti e, počítačovej bezpečnosti. Počítačová bezpečnosť je veľmi dôležitým prvkom modernej spoločnosti. Pripisujeme jej obrovskú dôležitosť v rámci nášho programu. Pripravíme všeobecný prístup k aktom o počítačovej bezpečnosti ktorý vytvár, ktoré vytvárajú spoločné eh, kybernetické prostredie v Európskej eh, únii. Budeme eh, takisto sa snažiť zaviesť kybernetickú certifikáciu, budeme sa snažiť zabezpečiť dôveru k počítačom a dôveru v bezpečnosť online prostredia. Pokúsime sa prekonať súčasnú fragmentáciu trhu. Uvedomujeme si, že naši občania potrebujú dôverovať svojim komunikáciám a potrebujú veriť, že sa zachováva e, súkromie. E, pokúsime sa teda dosiahnuť e, kompromis a rovnováhu medzi ochranou súkromia a technickými aspektmi. Počas bulharského predsedníctva začneme rokovania o tzv. treťom dátovom balíku. Používanie otvoreného prístupu e, k dátam verejného sektoru je fakt. E, komisia spustila už iniciatívu pre e, nové prepracované znenie smerníc a nariadení v tejto oblasti v rámci tohto balíka e, sa budeme snažiť dosiahnuť verejný prístup e, k údajom e, verejnej správy a budeme sa venovať aj robotike a takýmto podobným oblastiam. Takisto sa pokúsime pustiť do prepracovaného znenia aktov v oblasti venovanej internetu a domenám.com. Eh, eh, dúfame, že sa nám eh, podarí zaujať vedúce postavenie vo svete v týchto oblastiach. Začiatkom tohto roku sa predložia nové legislatívne návrhy v oblasti inovatívneho ekosystému v online platformách Európskej únie. E, táto iniciatíva sa zameria na nariadenia, e, ktoré budú zabezpečovať spoluprácu medzi podnikmi a online platformami. Tieto sú veľmi dôležité iniciatívy pre európske e, spoločnosti. Plánujeme E, spustiť diskusie počas e, nášho predsedníctva. Počas bulharského predsedníctva takisto začneme rokovania o viacročnom e, finančnom rámci po roku 2020 v rámci ďalšieho eh, viacročného finančného plánu. Eh, očakávame, že sa tu vytvoria eh, digitálne technológie, ktoré budú vyhovať našim potrebám. Budeme potrebovať viac finančných prostriedkov pre digitálnu infraštruktúru, digitálne zručnosti a digitálnu transformáciu v oblasti služieb a takisto aj pre počítačovú bezpečnosť E, budeme sa snažiť propagovať bezpečnostné politiky Európskej únie aj v krajinách Západného Balkánu. E, pokúsime sa tak urobiť tak, aby sme zabezpečili e, zaručený širokopásmový prístup pre všetkých. Budeme takisto aj podporovať cezhraničné vysokorýchlostné aktivity v tejto oblasti v danom regióne pokúsime sa aj presadiť pravidla eh, Európskej únie pri postupnom eh, znižovaní roamingových eh, poplatkov. Koncom júna sme ochotní a pripravení predložiť spoločné európske riešenia. Takisto počítame s efektívnou spoluprácou s Európskym parlamentom. Moto bulharského predsedníctva je e, zjednotení sme silní. Som presvedčený, že to je prístup, ktorý momentálne potrebuje Európska únia. Takisto som presvedčený, že vďaka úzkej spolupráci medzi všetkými členskými štátmi sa nám podarí dosiahnuť dobré výsledky v prospech zjednotenej digitálnej Európy. Ďakujem za vašu pozornosť. E, ďakujem veľmi pekne. E, prepačte, počúvala som tlmočenie, takže Teraz by som chcela dať slovo poslancom, aby kladli otázky. Najprv koordinátorom pre EPP Andrá Švab. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážený pán minister. Pán Nikolo, my sme sa už stretli, hovorili sme o tomto balíku a po takomto úvode Musím e, najprv zaželať e, veľa úspechov bulharskému predsedníctvu. Nachádzate sa e, momentálne v ťažkej fáze v Európskej únii. Je to aj ťažká situácia pre európsky vnútorný trh a je to veľmi dobré, že ste na to poukázali, že ste poukázali na to, že vnútorný trh je obrovským prínosom nielen pre Bulharsko, ale pre e, všetky ostatné štáty v Európskej únii. Preto musíme e, pracovať e, na zlepšovaní vnútorného trhu a musíme si aj povedať, čo tu sa dá ešte zlepšiť. Vy ste hovorili aj o balíku o službách Európskej únie, zrejme ste to sledovali a predpokladám, že pracovná skupina prebehli už aj príslušné diskusie. Eh, tuto v parlamente sme tiež venovali jednej časti toho balíka a dospeli sme aj k väčšine eh, v oblasti elektronických služieb, ale vidíme tam aj isté ťažkosti, pretože eh, členské štáty, ktoré by si mali vymieňať informácie, sa nedelia o informácie takým spôsobom, ako by to bolo potrebné na takomto veľkom vnútornom trhu. Takže e, sa treba venovať otázke, ako zlepšiť tento e, dátový e, tok. A myslím si, že nebudeme mať veľa problémov pri spolupráci s vami. Ja sa veľmi teším na spoluprácu s vami. A samozrejme vidíme, že vnútorný trh už medzi tým tak dobre funguje, že tie zmeny smerom nahor môžu byť iba postupné. A tam, kde Európska komisia sa snaží ešte e, objasniť a nájsť tie najlepšie oblasti, e, kde sa dá ešte dosiahnuť zlepšenie. E, neviem, ako tu mm, rôzne skupiny stoja, pokiaľ ide o tieto rôzne oblasti. Kolegyňa Bredel samozrejme má vo svojej pracovnej skupine niektoré témy, môžeme o tom hovoriť a môžeme si povedať, že vnútorný trh je tu, ale to nestačí. E, na jednej strane vidím, že aj členské štáty sú dosť e, skeptické a je dobre pozrieť sa na to, aká je nálada v rade a ako e, by sme mohli postúpiť pred. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne a teraz za SND máme Nikol e, Dancika. E, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem ministri, ktorí sú prítomní dnes ráno. Eh, chcel by som eh, začať eh, tým, že vám zažal všetko najlepšie. Je to vaše prvé bulharské predsedníctvo, je to niečo nové pre vás, je to niečo nové, pretože ste mladá krajina v Európskej únii, takže by som vám chcel zaželať všetko najlepšie preberáte štafetu vo veľmi dôležitom čase. Je tu veľa legislatívnych návrhov, e, ktoré sa e, k nám dostali v posledných rokoch a teraz treba dosiahnuť e, zhodu medzi parlamentom a radou. Je tu niekoľko bodov, na ktoré by som chcel upozorniť a kde by sme chceli spolupracovať. Pokiaľ ide o balík o službách, Text venovaný proporcionalite bol úspešný v parlamente a my sme napravili chyby, ktoré urobila komisia. A dúfam, že čo najskôr nájdeme riešenia. Samozrejme, ak my ako socialisti sa vám pokúsime eh, pomôcť a Pokúsime sa vám pomôcť aj v e, práci, ktorá je intenzívna aj v iných oblastiach. Sú tu aj ďalšie iné e, dôležité materiály, ako je napríklad e, akt o prístupnosti v Európskej únii. Týmto sa začalo už pred niekoľkými mesiacmi. V decembri sme mali všeobecný prístup v Rade a mnohí európsky občania už čakajú celé roky na tento akt, aby začal už naozaj fungovať, aby sa mohli lepšie pohybovať v rámci EÚ. A potom sú tu tri aspekty, ktoré súvisia s digitálnym eh, obsahom, s digitálnym aspektom. Poprvé, eh, falošné správe. Vieme, že eh, komisia urobila veľa E, tieto falošné správy, fake news, majú rovnaký cieľ ako všade vo svete. Chcú zničiť Európsku úniu. A vieme, e, že toto je dôležité a bulharské predsedníctvo by sa tomu malo venovať. Parlament to už skúma a aj komisia. Samozrejme, sú tu aj ďalšie oblasti, ako sú e, dane e, v rámci internetu. A keď e, bulharské predsedníctvo urobí pokrok v tejto oblasti, pomôže to viazočnému finančnému rámcu a systém sa stane spravodlivejším. No a nakoniec počítačová bezpečnosť, to je dôležitá oblasť. Je to jedna zo strategických oblastí pre nasledujúce roky. Videli sme v posledných rokoch ako náš e, systém funguje, aký je zraniteľný. E, musíme prísť čo najskôr s certifikáciou produktov, aby boli naozaj bezpečné. Dúfam, že urobíte pokrok v tejto oblasti a e, dúfam, že rada bude mať ambície, tak aby sme dosiahli o mnoho bezpečnejší regulačný systém. Ďakujem veľmi pekne. A teraz e, budem hovoriť za ECR. Takže chcela by som poďakovať bulharskému predsednícu za vašu prezentáciu. Už ste e, to hovorili aj viacero ďalších kolegov o tom poved- to povedali, že vás čakajú mnohé výzvy a som veľmi rada, že máte ambicioznú víziu, čo sa týka vášho predsedníctva, takže to určite pozitívne. Taktiež som rada, že počujem, že digitálne hospodárstvo a digitálny vnútorný trh, kde náš výbor, ako viete, hrá centrálnu úlohu, tak toto sú špecifické priority pre vaše predsedníctvo. My v našom výbore tu máme spisy, ktoré sa týkajú celého spektra digitálnej agendy, spisy, kde už máme návrh od Európskej komisie Napríklad je to otázka telekomu, alebo autorských práv, kontrakt e, zmluvného práva, alebo kybernetickej bezpečnosti, ale potom sú to napríklad online platformy, kde ešte očakávame návrh, tak ako bolo povedané. No a sú tu veľké, ťažké digitálne spisy, ktoré je treba čoskoro dokončiť, je treba mať realistický prístup a taktiež dúfam v eh, dobrú spoluprácu, ktorá bola aj z estonského predsedníctva. Dúfam, že v nej budem môcť pokračovať a predovšetkým tu hovorím o novom rámci pre nákup hmatateľných eh, služieb a taktiež digitálneho obsahu. A nákup Eh, obsahu v Európskej únie by týmto mal zjednodušený, taktiež by to mala byť lepšia právna istota v súvislosti s rôznymi garančnými systémami. A taktiež podporujeme a zdôrazňujeme to, že sa blíži eh, koniec nášho mandátu a preto je treba urobiť príslušné kroky, aby sme do, dosiahli dohody v súvislosti so spismi, o ktorých sme tu dnes hovorili. Mám dve konkrétne otázky. Poprvé, ako vaše predsedníctvo chce zaručiť, že sa zaručí e, príslušný pokrok v súvislosti s týmito spismi. No a po druhé, plánujete nejaký obšírny program na základe pracovných skupín, napríklad v oblasti spisov, ktoré sa týkajú e, digitálnej oblasti e, služieb a produktov. Ďakujem. A teraz Dita Charanzová bude hovoriť za ALDE. Thank you very much, madam. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vítam oboch ministrov. V mene ALDE by sme vám chceli zaželať e, veľa úspechov, máte našu podporu, máte veľa práce a dúfame, že budeme mať na konci vášho predsedníctva aj konkrétne výsledky. E, pán minister Moskovský, budem hovoriť asi o tom najdôležitejšom spise, ktorým sa teraz zaoberáme o telekomunikáciách. Je to aj pre priorita tohto výboru a celého parlamentu. Najskôr eh, ide o to ukončiť eh, poplatky za eh, medzinárodné hovory. Pani Urve Palo už členské krajiny požiadala o to, aby naozaj vypracovali stanovisko rady, čo sa týka uh, hovorov v rámci EÚ a taktiež rozšíriť to e, číslo 112. E, ide o naozaj prioritu našich občanov. Lepšie by som to ani nevyjadrila. To od nás občania chcú. Hovorí v rámci EÚ bez e, na ďalších poplatkov. To je ďalší prirodzený krok po zrušení roamingových poplatkov, pretože teraz je E, lacnejšie napríklad volať v rámci roamingu z mobilu ako e, z pevnej linky. E, dodatočné poplatky za hovory v rámci EÚ, to myslím, že by nemalo byť prehnané maximálne 1 cent a v súčasnosti je to 100 násobok, to už sa nedá nejako vysvetliť Pán minister, prepačte, že som tu nebola od samotného začiatku vášho prejavu, ale počula som, čo ste povedali, že má tu byť širokopásmový e, internet pre všetkých. Tento záväzok sa mi páči, ale dúfam, že rovnaký záväzok budete mať aj e, v oblasti tých e, prehnaných poplatkov za hovory v rámci EÚ. Teraz pani Koraca Bild, ďakujem. A ja naozaj vítam ministrov, aj bulharské predsedníctvo. Tie e, ciele sú slubné, napríklad otvorenie trhu so službami a prehlbenie jednotného digitálneho trhu. Myslím, že je to politická priorita a imperatív, aby sme naozaj e, spravili z tohto dve hlavné priority, hlavne ten jednotný digitálny trh. Estonské predsedníctvo bolo úžasné v tejto oblasti, ale e, komisia kladie možno, že dôraz na sociálny pilier a využívanie prostredkov daňovníkov na investície. Ale treba naozaj odstraniť prekážky, uvoľniť potenciál. Uh, tak aby e, to bolo tak v záujme podnikov, ako aj spotrebiteľov. V súčasnosti je to problematické. Je tu návrh komisie, ktorý sa ale vždy rozriedi. E, samotná komisia to dosť e, bojkotuje, torpeduje, nie je dosť konaní v prípade nerešpektovania. Čiže to uplatňovanie je problémom. Pýtam sa vás, či sa budete v rámci Rady pre konkurencieschopnosť pravidelne stretávať na ministerskej úrovni a hovoriť práve o oplatňovaní. A druhá otázka. E, áno, hovorili ste o elektronických kartách. Ja som preto tieňová spravodajkyňa. Je to dôležitý, e, dôležitý bod e, balíka o službách. Je tu návrh komisie, ale zaoberá sa iba administratívnymi, neregulačnými prekážkami, ale aj tak je to lepšie ako nič. 20 rokov sa totiž to služb, e, smernica o službách neuplatňuje. Tu taktiež žiadam o vašu spoluprácu a podporu, aby sa riešili hlavné sporné e, miesta a taktiež riešila tá ideologická zaslepenosť Krajina pôvodu to je zásada, ktorá by sa mala opäť zaviesť. Malo by to byť čo najjednoduchšie e, pre malé a stredné podniky, aby vo svojom jazyku vedeli presne, aké sú požiadavky v rámci nejakej digitalizovanej platformy. Ide o to znižiť aj náklady. E, samozrejme hovorím o tom cezhraničnom pôsobení. Zatiaľ je to dobrovoľné. Dalo by sa toho ešte povedať veľa. E, každopádne dúfam, že dúfam, že e, sa nám podarí na tom spolupracovať, aby to prešlo aj testom proporcionality. Taktiež ma teší to, že sa chcete zamerať na voľný pohybne osobných údajov a mm, je to veľmi dôležité pilier jednotného digitálneho trhu a veľmi mi na tom záleží, ale e, dúfam, že aj tento parlament sa dosť rýchlo zhodne na konsenze a začne sa e, trialóg. Som rada, že aj pre vás je to veľmi dôležité. Zatiaľ sme nemali časť e, uskutočniť dostatočne hĺbkové konzul, konz, konzultácie, ale ja ako spravodajkyňa si myslím, že e, problematická bude výnimka z verejného poriadku vo vzťahu s radou. E, ak chcete, aby trialog s nami prebiehal rýchlo, tak e, e, hovorte o tomto s členskými krajinami, ktoré chcú e, rozšíriť tú výnimku e, bezpečnosti. To by bol taký jasný odkaz z mojej strany. Inak sa teším na spoluprácu. Maria Grapini. dan. Ďakujem pekne. Prepačte, že som meškala, hlasovala som na inom výbore. Blahoželám k vášmu prejavu. Aj e, v Štrásburgu, pán minister, my sme susedia, takže môžem povedať, že Bulharsko veľmi dobre poznám. Bola som tam často a páčilo sa mi to, čo ste tu povedali. Pani ministri, naozaj tie priority sú dobré, e, jednotný, e, silný v jednote, Bola som aj vo Varne. Ja sa pýtam, ako to vnímate. Vy myslíte si, že sme skutočne jednotní v EÚ? Ja som bola podnikateľka a do parlamentu som prišla s veľkým entuziasmom a myslím si, že by sme konečne mali e, upraviť e, jednotný trh. To je asi E, základ. Ak bude jednotný trh roztrieštený, neviem, čo ostane z našej únie. Ako to vnímate teda vy? Myslíte si, že by sme mali všetko zrýchlovať? E, áno, ja viem, máte iba 6 mesiacov, ale mala by tu byť istá kontinuita aj po vás. Hovorili ste o roztrieštenosti trhu, súhlasím s vami, hovorili ste aj o prepojenosti ja som to povedala aj v plene, aj na výboroch. Je škoda, že Bulharsko predseda, ale bez toho, aby bolo v Schengene, takže sú tu akési dva priestory, čo je s konektivitou a dodatočný rozpočet pre digitálnu ekonomiku, to ste tiež spomenali, ale podarí sa vám takéto peniaze zaistiť? Môžeme mať ciele, ale ak nebudeme mať e, príslušné prostriedky, tak e, nevidím zmysel. A súhlasím aj s tým, čo povedali kolegovia. Je to všetko veľmi dôležité. Aj tie elektronické karty. <clears throat> Ale to, čo tu neodznelo, e, súvisí so spisom o jednotnom trhu. Bulharský kolega je spravodajca Podľa mňa ide o porušenie zásady proporcionality a subsidiarity. Hovorili ste o neobmedzenom prístupe k online informáciám. Tiež sú krajiny ako napríklad Rumunsko a Bulharsko, kde ešte stále treba toho spraviť veľa, aby bolo možné pracovať online. Um, ochrana e, obchodných záujmov E, veľa napodobenín je práve v Rumunsku um, problémom, čo môžeme spraviť na to, aby sme takéto výrobky uh, z, vlastne odstránili v EÚ. Mám otázok veľmi veľa, ale poviem len, že vám želám veľa šťastia. Verte, že budeme spolupracovať s vami. A ako to tu už odznelo, väčšinou to blokuje rada. My radi spolupracujeme. Dúfame, že to na rade trošku uh, e, urychlíte. Zatiaľ je to pripomale. S pani Sehnalová. Chci poděkovat za vaši prezentaci. Ďakujem za prezentácie. Želám veľa úspechov. Vítajte na našom výbore. Ja som si pozorne prečítala váš program. Aj na základe toho, čo ste tu povedali, poviem, že oceňujem vašu, ehm, vaše odhodlanie e, dokončiť trialógy pri Európskom akte prístupnosti. Vieme, aká je pozícia rádia a parlamentu. Mnohom sa rozchádzame, ale dúfam, že spoločným cieľom je podstatne zlepšiť e, podmienky práve tých ľudí s postihnutím ale aj pre starších e, spoluobčanov. To je prvá oblasť a tou druhou, o ktorej ste vôbec nehovorili, ale predsa len spadá do programu tohto výboru e, otázka fungovania potravinového reťazca <clears throat> a otázka nekalých postupov. Ja chcem iba pripomenúť, že práve tento výbor a Európsky parlament e, pracoval na uznesení, ktoré bolo prijaté už e, pred minulý rok a takéto nekalé obchodné postupy sa dajú obmedziť výrazne iba, ak bude existovať rámcová právna úprava na úrovni EÚ, tak ako bulharské predsedníctvo a ja e, vkladám veľké nádeje do očakávaného návrhu Európskej komisie. Dúfam, že spoločnými silami prispiejeme tomu, aby bola rovnováha rôznych aktérov v potravinovom reťazci. A to, čo mi úplne chýba v programe bulharského predsedníctva, prekvapuje ma to, je otázka e, e, rôzneho zloženia značkových výborov v rámci vnútorného trhu. Tento výbor bude budúci týž, mesiac spracovania legislatívnu správu z vlastnej iniciatívy. Ja som e, spravodajkyňa a preto by som bola rada, keby bulharské predsedníctvo spolupracovalo. Vy ste práve v tej desiatke krajín, kde už takéto prieskumy e, prebehli. Určite sa pokúsime zanalizovať výsledky a zistiť, či sa mení zloženie značkových výrobiek podľa toho, kde sa e, predávajú a či je to v súlade s princípami vnútorného trhu. Ďakujem. Ďalšia poslankyňa Mejdel. Po bulharsky budem pokračovať. Vítajte, pán minister. Vážení ministri, vážení kolegovia a kolegyne, ja som veľmi rada, že vás tu môžem privítať na našom výbore e, Dovolte, aby som vám zablahoželala k veľmi e, dobrej, podrobnej, konkrétnej prezentácii bulharských priorít. Ako viete, tento rok e, oslavíme 25. E, výročie vnútorného trhu a som si istá, že bulharské predsedníctvo opäť raz prispeje k jeho zlepšeniu v záujme tak spotrebiteľov, ako aj podnikov. Ide aj o to zaručiť dlhodobú pozitívnu zmenu. Máme voľný pohyb služieb, ľudí, kapitálov, tovarov a máme tu návrh Európskej komisie, čo sa týka voľného pohybu iných ako osobných údajov. Estonské predsedníctvo dosiahlo výrazný pokrok a vzhľadom na nadchádzajúci trialóg aj my budeme s vami dobre spolupracovať, vzhľadom na to, že Bulharsko bolo prvou z, prvou, z prvých krajín, e, ktorá podporila e, iniciatívu Európskej komisie v tejto oblasti a potom e, k tým poslancom, ktorí sa tomu aktívne venujú. Myslím, že túto iniciatívu vnímajú ako základný kameň takéhoto plne rozvinutého jednotného digitálneho trhu. To by predstavovalo veľké príležitosti pre také inovácie, ako aj malé a stredné podniky a potom by z toho e, mohol byť aj rast a e, vzniknúť pracovné miesta. Ja som spravodajkeňa pre e, ten e, nástroj MIT, e, ako to už spomenul kolega Šváb. To by taktiež mohlo prispieť k rozvinutiu tohto jednotného digitálneho trhu, tak ako je to pri štátnej pomoci alebo pravidláho kalej súťaži. Takže nie, nikoho neprekvapí, že je tu aj dosť veľký odpor, ale ide o to, aby e, rovnaké pravidlá platili pre všetkých aj v záujme cezhraničnej konkurencie e, v digitálnom prostredí. Je to v záujme spotrebiteľov v celej únii a preto dúfame, že bulharské predsedníctvo urobí všetko, čo bude v jeho silách majúc na pamäti záujmy tak spotrebiteľov, ako aj podnikov. Stručne uvediem moje konkrétne návrhy pri tomto nariadení. tento nástroj by sa mal použiť ako e, nástroj e, v krajnom prípade, aby to neviedlo k prehnanej záťaži. Potom by sa mali riešiť konkrétne prípady porušenia alebo nerešpektovania. Všetky informácie, ktoré sa budú vymieňať, musia byť dôverné a musia byť aj sankcie, ale nie prehnané. Malé a stredné podniky by mali mať možnosť sa do toho zapojiť dobrovoľne e, toľko skrátke moje podnety ale máte tak či tak moju plnú podporu. Myslím, že hovorím v mene celého nášho výboru. My sme boli vždy veľmi otvorení e, výbor a snažili sme sa e, o najlepšie riešenie v zájme všetkých. Som teda veľmi optimistická. Thank you. Then, uh... Ďakujem pani Akonsári. Ďakujem za slovo. Rada by som sa spravedlnila pokiaľ sa vám moja otázka bude zdať nezvorila, avšak otázka, ktorá je pre mňa najdôležitejšia, je nasledujúca. Hovorím tu o ľuďoch, ktorí si myslia, že e, sloboda mobility je cenná. Ľudia sa ma pýtajú, ako je možné, že je toľko žobrákov, ktorí odchádzajú z jedného členského štátu do druhého členského štátu. Myslím si, že táto diskusia začne znovu v lete a je dôležitá pre dôveryhodnosť Európskej únie, pretože ľudia si potom myslia, že by sa mobilita mala obmedziť. Ja viem, že toto je pre EÚ ťažká otázka, takže moja otázka znie. Hovorím tu predovšetkým o Rumunsku, ale vy tu zastupujete Bulharsko, takže moja otázka sa taktiež vzťahuje k Bulharsku. Ako môžeme zlepšiť podmienky ľudí, ktorí odchádzajú z Bulharska, idú žobrať, aké veci, čo musíme urobiť, aby sme zlepšili život Rómov. Myslím si, že toto je dôležité pre mobilitu v Európe. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme. A predtým, než prejdeme k poslednej otázke pána Gutierreza Prieta, tak by som chcela požiadať nemeckých tlmočníkov, aby si zapli mikrofón, pretože ho nemali zapnutý v priebehu mm, posledného prejavu, ale už si ho zapli. To, takže všetko je v poriadku. Takže pán Gutierrez Prieto. Ďakujem. Ďakujem aj pánom ministrom za to, že sú v našom výbore dnes a my im želáme šťastie do vašich 6 mesiacov, ponúkame vám spoluprácu, ale všetkým vás chcem požiadať, aby ste boli ambiciozní, až budete teda pracovať v rámci vašho predsedníctva, lebo je to potrebné. Je pravda, že tento mandát slúži pre riadny rozvoj e, jednotného trhu. Robíme mm, tu úspešné, ambicioznejšie politiky než predtým. No ale samozrejme je treba položiť určité otázky. V priebehu 3,5 roka, čo tu sedíme v tomto parlamente v rámci nášho mandátu, Máme v rukách digitalizáciu, všetci už poznajú rizika aj príležitosti digitalizácie. No a otázka je, ako dáme občanom, podnikom, sprostredkovateľom e, istotu a teda všetkým taktiež v rámci obchodu. No a je treba zaplátať medzery. Vidíme to nielen v rámci obchodných vzťahov. Máme tu nový e, tripartitný vzťah, taktiež s online spotrebiteľmi. No ale tak je tu otázka e, z ochrany spotrebiteľov. Máme tu napríklad falšovanie produktov. Je treba zlepšiť alebo zmeniť pravidlá hry. No a jedna vec, o ktorej už ste hovorili, je tu taktiež riziko pre právnu istotu a občanov, ktoré plinie z tých falošných správ, fake news. Takže my žiadame o nové predpisy a zaujímalo by ma, ako sa k tomu stavia bulharské predsedníctvo. Taktiež ako už ste povedali, a ďakujem vám za to, je dôležité sa pozrieť na možnosť investovať do nových technológií, pretože je pravda, že digitalizácia prináša možné nerovnosti, napríklad medzi členskými štátmi v rámci nich, v rámci predovšetkým mestskými, medzi mestskými vidieckými zónami. Takže mohli by niektoré zóny byť napríklad vylúčené z pokrytia 4G alebo 5G, mohlo by to vytvoriť nerovnosť, ktorá by narastala, čo sa týka prístupu k internetu a digitalizácii. Ďalej, tu máme problémy s plánmi komisie a rady, čo týka investícií do rozvoja digitalizácie, pretože digitalizácia by mohla priniesť nové príležitosti pre európskych občanov. Takže ma zaujímalo, aký je váš názor na tento spis. No a na záver, Európsky parlament pred dvomi rokmi na začiatku nášho mandátu sme veľkou väčšinou schválili správu, ktorá žiadala Európsku komisiu o reguláciu ohľadom polnospodárských produktov a e, chráneného geografického označenia. Sú tam e, produkty, ktoré musia, remeselné produkty, ktoré musia byť chránené pred nekalou e, konkurenciou. Sú to produkty, ktoré sú často produkty malých producentov. No a toto je zablokované na Európskej rade. Má vaše predsedníctvo nejaký plán, aby sme chránili E, takéto nepolnospodárske e, remeselné produkty tým, že by sme podporili produkty, ktoré majú chránené geografické e, označenie, tak aby toto pomohlo našim občanom. Ďakujem. Ďakujem. Vidíte, že tu veľa otázok, veľa víziev. Členovia tohto výboru sú veľmi motivovaní, čo sa týka vnútorného trhu a preto vám odozdávam slovo, aby ste sa vyjadrili k našim otázkam. За начало искам да благодаря за въпрос. Ďakujem. Na úvod by som chcela poďakovať za všetky pripomienky, návrhy, otázky. No a za seba aj za pána Moskovského by som chcel opäť vám poďakovať a povedať, že pre nás je to veľmi dôležité. Vy tu zastupujete európskych občanov a oni takto vytvárajú agendu pre Európsku úniu. Takže vás môžem uistiť, že všetky vaše otázky vaše podnety vezmeme do úvahy, my, predsedníctvo, budeme ich brať veľmi vážne a ďakujem vám za ne. Ospravedlím sa, pokiaľ nebudem schopný mm, na otázky odpovedať eh, v chronologickom poradí, niektoré boli dosť všeobecné. No a čo týka vnútorného trhu, tak plánujeme prioritnú diskusiu na rade, taktiež nezabúdajme, že je to tento rok 25 rokov, čo funguje jednotný trh, takže toto je pre nás zásadná téma. Čo sa týka nástroja pre informácie o jednotnom trhu, tak toto je na rade komplikované, možno to viete ešte lepšie než my. Právna služba rady si myslí, že žiadny právny základ z tých, ktorý, ktoré navrhuje komisia, nie je vhodný a my očakávame taktiež stanovisko právnej služby komisie. No a v tejto fáze sa nemôžeme zaviazať nejakým špecifickým cieľom, pretože je dosť členských štátov, ktoré nie sú až tak pozitívne tomu naklonené, ale chcel by som vás uistiť, že budeme zblízka monitorovať vašu diskusiu a vaše návrhy. Čo sa týka návrhu o digitálnom obsahu, diskusia a rokovania budú pokračovať a budeme dúfať, že sa nám podarí dospieť k dohode v prvom čítaní ešte za nášho predsedníctva. Ďalšia schôdza trialógu je 30. januára, 27. februára. A čo sa týka prepracovaného návrhu o predaji e, tovaru, tak už sme začali v novembri 2017 a bude to aj našou prioritou. No a čo sa týka zapracovaného online obsahu, tak tam taktiež chceme nájsť nejaké dobré riešenia. To je jedna z našich priorít. My budeme pracovať na oboch návrhoch, taktiež v spolupráci s Európskym parlamentom. Čo sa týka právneho rámca, EÚ v súvislosti s porušovaním pravidiel v rámci celného konania. Toto je veľmi dôležitá, dôležitý spis. No a bohužiaľ, na rade sa, sa zatiaľ nedohodli. A nezdá sa, že by sa na rade zatiaľ malo niečo meniť. Čo sa týka tých nedorečných otázok, tak tam patrí napríklad rozsah pôsobnosti smernice, právny základ, otázka objektívneho ručenia zodpovednosti a taktiež metódy výpočtu um, tých peňažných pokut. Taktiež, čo je dôležité aj zaujímavé, sú dvojité štandardy pre kvalitu potravín momentálne mnohé krajiny začali upozorňovať na túto tému. No a my sledujeme Európsku komisiu, ktorá sa snaží prekonať tento problém. No a členské štáty zatiaľ zbierajú údaje, tak aby sme mali dobrý prehľad o situácii na trhu v súvislosti s týmito dvojitými štandardami potravín No a komisia sa taktiež snaží zistiť, či legislatíva, ktorú, ktorá už je platná, stačí na to, aby sme prekonali tento problém. Takže je tu metodika, na ktorej pracuje výskumné centrum. A táto metodika bude použitá na to, aby sa analyzovali údaje, ktoré prídu od členských štátov. A Budeme taktiež sledovať ďalšie kroky komisie tejto oblasti. Pokiaľ si Európska komisia bude myslieť, že budú potrebné ďalšie kroky, tak rada bude samozrejme diskutovať o každom návrhu, ktorý k nám príde. No a chcem vás ešte informovať, že to bude hlavná téma taktiež pre bulharského ombudsmana v priebehu predsedníctva. Balíček o službách návrhy týkajúce sa zmeny, test primeranosti, notifikačný postup. Tak v súvislosti s týmto návrhom, to je samozrejme priorita pre bulharské predsedníctvo a sme pripravení začať rokovať s Európskym parlamentom ohľadom týchto dvoch dôležitých právnych aktov a dúfame, že sa nám podarí taktiež za nášho predsedníctva ukončiť prácu na tomto spise. Čo týka e, elektronickej e, karty pre služby, naďalej budeme o tom diskutovať na rade a chceli by sme zaznamenať pokrok. Hľadáme riešenia v súvislosti s tými otázkami, ktoré ešte neboli doriešené. A taktiež budeme naďalej diskutovať s Európskym parlamentom. Čo sa týka e, chránených geografického značení nepolnospodárských produktov, toto je dôležitá téma. Je tu taktiež e, potenciálny hospodársky prínos pre európske podniky a európskych občanov. Práca na rade bude závisieť od toho, či Európska komisia bude pripravená nám dodať nejaké návrhy Taktiež tu zaznela otázka týkajúca sa dvoch členských štátov EÚ. Chcem hovoriť stručne, lebo teraz tu máme predstaviť len náš program ako predsedníctva, no ale rád by som vás uistil, že hospodárstvo v Bulharsku a aj v Rumunsku slušne rastie. V roku 2017 boli v zozname prvých piatich, medzi prvými piatimi v rámci EÚ priemerná mzda vďaka bulharským medzinárodným podnikom stúpla o 10 za posledný rok a myslím si, že v susednej krajine v Rumunsku to taktiež je v poriadku v tomto ohľade a prepašte, že sa k tomuto nevyjadrím e, viac. Ďakujem za pozornosť. ще се опитам по реда на зададените въпроси да взема отношение по темите. Ja sa pokúsim zodpovedať tie otázky v tom poradí, ako mi boli položené. Takže na úvod by som chcel poďakovať za to, že ste upozornili na túto tému. Pán Šváb pani Koraca Bild a pani Mejdl. To všeobecnejšie súvisí s voľným tokom údajov. Čo sa týka voľného toku údajov, tak naďalej tu máme dve nedoriešené otázky. Predovšetkým je veľmi ťažké rozlišovať medzi tokom osobných údajov a údajov neosobného charakteru. Obvykle tieto údaje idú spoločne, takže je veľmi ťažké ich od seba odlíšiť. Osobné a neosobné údaje. Po druhé, myslíme si, že bezpečnosť údajov nezávisí od toho, kde sa uchovávajú, ale ako sa uchovávajú. tejto súvislosti si určite môžeme vymieňať do overené metódy v oblasti um, kybernetickej bezpečnosti. Niektoré členské štáty už sú v tomto dosť pokročilé, no a my sme presvedčení, že investičná politika, politika vo všeobecnosti, ktorá zaručí bezpečné chovanie údajov, taktiež zaručí uh, jednoduchý tok takýchto údajov. No a preto budeme sústreďovať naše úsilie na to, aby sme zaručili bezpečné uchovávanie údajov. Taktiež budeme úzko spolupracovať s vami všetkými, aby sme vypracovali presnú definíciu osobných a neosobných údajov. Sme presvedčení, že takáto dobrá úzka spolupráca zredukuje hospodárskú aj administratívnu záťaž pre hospodárskych operátorov, pre podniky, pre občanov a taktiež pre um, správne orgány. Pán Šváb hovoril o ďalšej otázke. opýtal sa, či si myslíme, že dostatočná úroveň hospodárskej súťaže na vnútornom trhu už bola dosiahnutá. Opýtal sa, či si myslíme, že vnútorný trh je dostatočne rozvinuté, rozvinutý a či si myslíme, že je potrebné ho ešte ďalej rozvíjať. My si myslíme, že treba sa snažiť aby sme rozvinuli vnútorný trh, predovšetkým digitálny vnútorný trh. Čo týka digitálneho vnútorného trhu, myslíme si, že jedno z najväčších prekážok pre európske podniky, európskych občanov, predovšetkým pre tých, ktorí sú mobilní v rámci EÚ a poskytujú služby naprieč úniou, tak toto najväčšou prekážkou je nedostatok dostupných spolahlivých informácií ohľadom ich práv a povinností a príležitostí. Pokiaľ by sme mali takéto spolahlivé presné informácie, tak toto by určite zlepšilo situáciu na digitálnom vnútornom trhu. Ďalšia otázka sa týka nedostatku cezhraničnej konektivity. Nedostatok takéto konektivity bude jednou z najväčších víziev v rámci nášho predsedníctva. Musíme zaručiť cezhraničnú konektivitu, aby sa zaručil rovnaký prístup pre všetkých občanov a pre všetky podniky, ktoré, ktoré sídlia v EÚ. Prístup na digitálny trh. Pokiaľ ide o otázku prístupnosti, o ktorej hovoril pán Dante a ďalšia kolegyňa, to je naozaj otázka, ktorá sa nedá vyriešiť prijatím jedného opatrenia. Vyžiada si to vývoj, aby sme zaistili rovnaký a plný prístup pre všetkých európskych občanov. Bulharské predsedníctvo sa zaviazalo pracovať tak, aby sa aby si všetky zainteresované strany uvedomili, aká eh, je dôležitá dostupnosť a prístup eh, pre milióny európskych občanov, eh, ktorí sú postihnutí alebo majú funkčné Eh, komplikácie. Musíme zlepšiť eh, tento prístup, musí to byť nezvratný proces a takisto treba zabezpečiť kontinuitu. A tu musia zabezpečiť hlavne predsedníctva, ktoré eh, prídu po bulharskom predsedníctvu. pán Danty hovoril aj o ďalších certifikačných požiadavkách a ďalšej regulácii IT tovarov a služieb. Bude treba mať harmonizovaný prístup na európskej úrovni a bude treba takisto prekonať fragmentáciu e, trhu. Naše predsedníctvo sa pokusí e, dosiahnuť e, konsenzus na základe riadenia rizik a riešenia kritických infraštruktúr, pokiaľ ide o otázku, ktorú položila pani Karazova o diaľkových hovoroch a o potrebe regulovať poplatky za tieto hovory, domnievame sa, že v tomto ohľade treba uskutočniť štúdiu. Treba mať nejaký predpis, ktorý bude riadiť tieto poplatky. Tie poplatky musia byť proporcionálne, aby občania Európskej únie pocitili eh, hmatateľné výsledky eh, našej práce Prístupnosť je tiež dôležitá. Fixné zariadenia pre komunikáciu, hlavne pre starších občanov, ako aj pre občanov žijúcich eh, v odľahlých eh, oblastiach, kde nie je plné pokrytie eh, mobilmi. Preto si myslím, že by sme mali a môžeme hľadať riešenie, ktoré bude prínosné práve pre takýchto ľudí. pokiaľ ide o otázky pána Dantyho a pána Gutiereza, a teda e, pokiaľ ide o falošné správy, o fake news, tak musím povedať, že my tomu pripisujeme veľkú dôležitosť. Pre nás je dôležité presne zadefinovať tieto falošné správy Musíme si byť plne vedomi toho, čo sú tieto falošné správy. A takisto si myslíme, že veľmi otvorený e, dialog je potrebný v tejto oblasti. Na jednej strane zabezpečíme a zachováme slobodu prejavu, slobodu vyjadrovania sa a na druhej strane sa nám podarí vytvoriť filtre, ktoré neumožnia prenos e, falošných správ. Falošné správy sú hrozbou pre modernú digitálnu spoločnosť a musíme urobiť všetko, čo je v našich e, silách, aby sme bojovali proti tomuto javomu. A Treba da bude udeleno голямо внимание. Pani Grapini, e, ďakujem e, veľmi pekne e, za vaše láskové slova. Áno, treba venovať zvláštnu pozornosť finančným nástrojom. Myslím si, že takéto nástroje, ako je spájanie Európy alebo zariadenie pre spájanie Európy, sú vhodné na dosiahnutie pokreku v oblasti konektivity. Takisto som presvedčený, že e, sa vytvoria ďalšie mechanizmy na zmobilizovanie potrebných finančných prostriedkov. Musíme spolupracovať, musíme byť e, silní. Ale nebudeme silní, pokiaľ nebudeme zjednotení. Kým nebudeme zjednotení, e, budeme tu mať vážne hrôzby e, pre náš jednotný trh. Už nadišiel čas robiť s tým niečo. Pán Gutierrez, vy ste hovorili, že treba urobiť všetko preto, aby sme zlepšili konektivitu. Áno, je našim cieľom zlepšiť konektivitu. Preto Pracujeme na viazočnom finančnom rámci v oblasti telekomunikácií. Takisto sa snažíme dosiahnuť plný širokopásmový prístup, ako aj cezraničnú konektivitu. Budeme pracovať tak, aby sme vytvorili potrebnú infraštruktúru, a aby sme dosiahli všetky tieto ciele. Keď e, budeme realizovať príslušné cestovné mapy, ako je napríklad cestovná mapa pre sieť 5G alebo pre vydeľovanie e, radiofrekvencií, musíme pracovať súlade s ostatnými členskými štátmi. Členské štáty musia zosúladiť opatrenia, e, ktoré budú zavádzať. Domnievam sa, že som zodpovedal všetky vaše otázky. Prosím vás, dajte mi vedieť, ak e, mi niečo ušlo. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám obom za to, že ste zodpovedali všetky otázky. Myslím si, že vám všetci želáme veľa úspechov pri dosahovaní ambicioznych cieľov vášho predsedníctva. My sa tešíme na spoluprácu s vami všetkými a ďakujem veľmi pekne a som si istá, že sa ešte uvidíme. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Start, uh, with, uh, our... Takže začneme hlasovaním. Prvá správa, o ktorej budeme hlasovať, je o schválení um, motorových vozidiel. Je to na záver uh, trialógu, je to elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie. Yeah, I know. So, people, would you like... Takže prosím vás, mohli by ste hlasovať? Ja uh, vidím, že tu niektorí ešte nehlasovali. Končím hlasovanie. Nefunguje to? Vaše správy, áno. Je to veľa problémov, takže budeme hlasovať ešte raz. Takže zrušíme to, čo sme robili doteraz. A Pascal, možno za vami? Pozrite sa na to, či tam to funguje. Tak... Takže budeme znova hlasovať. A ide o typové schvaľovanie motorových vozidiel. Končíme hlasovanie. A je to schválené. Keď spočítame každého, tak budeme mať 27 za, traja proti a nikto sa nezdržal. Okay. Dobre. A teraz ideme na ďalšie hlasovanie. A tu budeme hlasovať o návrhu stanoviska, ktorým sa stanovuje Európsky obranný priemyselný rozvojový program. A ide tu o kapacity Európskeho obranného priemyslu. Najprv budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 147, je to blokové hlasovanie, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. E, teraz ideme na kompromisný návrh 1. Kto je za a proti? Zdržal sa a prijaté. E, pozmeňujúci návrh 155. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa zamietnuté. 158. E, kto je... To odpada? A nehlasujeme. Kto je za? proti, zdržal sa prijaté. Teraz prechádzame ku kompromisu 2, kto je za, kto je proti, zdržal sa prijaté. 2, kto je za a proti, zdržal sa zamietnuté. Dobre, overíme si to. 172. že je to zamietnuté 20 proti 12. A potom 173, kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 22. Overujeme si 173. Končím hlasovanie a je to zamietnuté. Áno, vidím to odtiaľto. 22, kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté. 175 ehm, odpadá. A teraz ideme na kompromis 3. 174. Nemusíme hlasovať o 174, kto je za, a proti, zdržal sa zamietnuté. A teraz ideme na kompromis 3, kto je za, proti, zdržal sa prijaté. Teraz pozmejúci návrh, e, pardon, kompromis 3a, e, kto je za, e, proti, zdržal sa prijaté. 198, kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté. Potom kompromis 4, kto je za, zdržal sa e, prijaté. E, potom pozmeňovací návrh 217, kto je za, e, proti, zamietnuté. 30, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 218, kto je za, proti, zdržal sa, to si overím, takže overujeme si 218. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Potom ideme na kompromis 5, kto je za, proti, zdržal sa prijaté. Potom ideme na kompromis 6, kto je za, e, prijaté. Potom pozmenujúci návrh 244, kto je za, proti, zdržal sa prijaté Mohli by sme si od, overiť 244. -ku? 243 bola stiahnutá, takže 244 kontrolujeme. Končíme hlasovanie. A je to prijaté. 245, kto je za? 248, takže nehlasíme za ostatné, prepačte. 2, 4, 8. Kto je za? A proti? Zdržal sa zamietnuté. Kompromis 8. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 258. Kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnuté. 259. Kto je za? A proti? Zdržal sa zamietnuté. 260, kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté. 261, kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté. Kompromis 9, kto je za, proti, zdržal sa prijaté. Potom kompromis 10, to je za, proti, <clears throat> zdržal sa prijaté. 51, kto je za, proti, zdržal sa prijaté zamietnuté. Kompromis 11, to je za, proti, zdržal sa prijaté. Potom si návrh 55, to je za, proti, zdržal sa zamietnuté. Potom, kom, potom si návrh 66, nie kompromis 12, to je za, proti, zdržal sa prijaté. Potom máme pozmejúci návrh 66, to je za zamietnuté. Potom máme pozmejúci návrh 69, kto je za, proti, zdržal sa prijaté. 70 a 71, kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté. Kompromisný návrh 13, kto je za, proti, prijaté. potom tu máme Kompromis 14 to je za, proti, zdržal sa prijaté. Kompromis 15 to je za, proti, zdržal sa prijaté. Potom kompromis 16 za, proti, zdržal sa prijaté. Kompromis 17 za, proti, zdržal sa prijaté. Potom kompromis 18 za, proti, zdržal sa prijaté 108, kto je za, proti, zdržal sa. To by som si chcel overiť, takže e, kontrolujeme pozmeňujúci návrh 108. Končím hlasovanie a je to zamietnuté. Potom kompromis 19, kto je za, proti, zdržal sa. Prijaté. Kompromis 20, kto je za, proti, zdržal sa prijaté. Kompromis 21, kto je za, proti, zdržal sa prijaté. Potom pozmeňujúci návrh 125, kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté. Overujeme si 125. -ku. Končím hlasovanie. A je to prijaté, ďakujem. Potom ideme na kompromis 22, kto je za a proti, zdržal sa prijaté. 134, kto je za a proti, zdržal sa zamietnuté. Pozmenujúci návrh 16, to je za a proti, zdržal sa. To by som si chcel veriť, takže kontrolujeme posmenujúci návrh 16. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Potom ideme na 138, to je za, a proti, zdržal sa, zamietnuté. Potom 140, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 23, kto je za, proti, zdržal sa, e, prijaté. A potom hlasujeme o celom e, návrhu stanoviska. Končím hlasovanie. A je to prijaté 28 za, 8 proti a nikto sa nezdržal hlasovanie. Takže ďakujem vám všetkým veľmi pekne a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 Vážení kolegovia, ak ste pripravení, ideme na ďalší bod. Úprava voľného pohybu iných ako osobných údajov v EÚ. Ja som teraz aj predsedajúcou, aj spravodajkyňou, čo sa mi páči takže najskôr diskusia so zástupcami komisie. 13. septembra komisia zvorejnila návrh nariadenia a toto je prvá diskusia po 12. oktobri na našom výbore. konferencia predsedov bola táto správa pridelená výboru IMKO v súlade s článkom 53+. Okamžite dávam slovo pánovi Dune za generálne riaditeľstvo. Predloží návrh komisie, ako aj hodnotenie dopadu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca aj pani spravodajkyňa. Naozaj je to pre nás e, príležitosť e, podrobnejšie uviesť tento návrh a vypočuť si na názor parlamentu a hlavne vášho výboru. Bezodkladne poviem, že od e, spustenia tejto stratégie si myslíme, že voľný pohyb údajov je zásadný na vybudovanie dátového hospodárstva. Je to sloboda ktorú možno, že tak nevnímali otcovia zakladatelia, ale je to i zásadné pre jednotný trh a moderné hospodárstvo, čo sa týka tak technológií ako aj služieb, ale aj mnohých iných e, obchodných postupov a služieb, ktoré by e, čím ďalej tým viac potrebovali využívať údaje. Čiže údaje a ich pohyb, e, to je niečo, čo ide ruka v ruke s technologickými inováciami a musíme klasť dôraz na to, že ide o všetky odvetvia a činnosti. Takže to nie je iba namierené na e, odvetvie IKT. Všetko, čím sa teda zaoberá týmto výbor a o čo má záujem celý parlament, Mala by sa zvyšiť účinnosť, e, inovácie, produktivita v celom hospodárstve a spoločnosti EÚ a preto sa musíme pozrieť na verejné služby, poskytovanie aj moderných zdravotníckých služieb, čo bude priamy prínos pre občanov, ak teda zvládneme e, údaje aj v kontexte epidemiologických štúdí a taktiež lepšie zacieleného adresnejšej zdravotníckej starostlivosti. Preto sú dôležité konzultácie s členskými krajinami ako aj jednotlivými aktérmi, aby sme vedeli, aké výzvy vyplývajú z zavádzania nových technológií. Ehm, taktiež, e, ako to fungovalo pred elektronickou érou, <clears throat> ehm, No a z konzultácií vyplynulo, že je, e, keď to bude plynulejšie, tak e, by sa mohlo o 4, mohol, e, o 4 zvýšiť HDP. Teraz k scenáru, o ktorý ste už hovorili, pani predsedajúca, síce, že komisia po istom prípravnom čase nakoniec chválila svoj návrh v septembri a je to dosť priamočiary návrh a síce, že členské krajiny už od podnikov alebo občanov nemusia žiadať ukladanie ich údajov alebo e, teda žiadať o ich lokalizáciu na území danej členskej krajiny. My sa snažíme odstrániť e, prekážky vďaka Eh, lokalizácii údajov a taktiež eh, vďaka uzamknutiu aj eh, s využitím cloudu. <clears throat> To by bolo prínosné tak pre občanov, ako aj podniky. Využitie cloudu. Prekážky sú zatiaľ problémom, ale predsa len je to v záujme tak inovácie, ako aj rozvoja nových služieb v záujme občanov a preto je tento návrh ešte o to dôležitejší. K samotnému návrhu teraz. Je to dosť e, jednoznačné. Komisia sa snaží byť e, konzistentná, čo sa týka Eh, jednoduchej legislatívy, pretože toto opatrenieme odstrániť eh, reguláciu na úrovni členských krajín, čiže hlavným ustanovením je voľný pohyb iných ako osobných údajov. Je to stručný návrh, iba 10 článkov obsahuje a tam je zakotvená tá zásada aj vo vzťahu s existujúcou legislatívou a zmluvou. E, treba mať isté zabezpečenie záruky pre národné regulačné úrady, že budú mať prístup k údajom, ak majú e, legitimný nárok e, do nich nahliadnúť a musíme sa uistiť, že budú e, dôverovať tomuto systému, ak by naozaj začal fungovať. A potom to uzamykanie a aj realizácia právneho návrhu hlavne o vzťahu s poskytovateľmi cloud služieb. Ehm, dôležité budú aj ehm, etické kódexy, hlavne ak by išlo trošku háklivejšie údaje, aby tieto údaje bolo ehm, možné aj stiahnuť. To by malo byť aj súčasťou tých inovatívnych stránok týchto služieb. Takže toľko k samotnému obsahu. A ešte poviem, že je tu hlavný článok, v ktorom sa uvádza Dúfam, že je teraz správna strana na obrazovke. <clears throat> Žiadne obmedzenia pri uzamykaní údajov, ak by to boli nejaké ekvivalentné opatrenia. E, vyplynulo to aj z hodnotení dopadov. Niekedy je to sekundárna úprava, alebo dokonca niekedy iba administratívne pravidla, napríklad pri verejnom obstarávaní, e, ktoré niekedy e, sú za takýmito obmedzeniami vo vzťahu s lokalizáciou. Tá, členské krajiny by teda mali dôverovať, že za istých okolností budú schopné lokalizovať alebo obmedziť tok údajov z dôvodov verejnej bezpečnosti, tak ako by sa dalo očakávať v zmysle zmluvy. A je to tak aj v našom návrhu. A máme aj notifikačný mechanizmus, kedy členské krajiny by e, oboznámili komisiu, ak by chceli zaviesť akékoľvek obmedzenie a môžu tak hovoriť robiť pardon, z opravnených dôvodov verejnej bezpečnosti, to by nemalo byť problematické a my chceme, aby to bolo e, čo najjednoduchšie a preto sa snažíme e, prepracovať tento mechanizmus e, oznamovania transparentnosti. Myslím, že to je nástroj, ktorý váš výbor dobre pozná. Už sme sa s tým stretli aj pri technických aspektoch jednotného trhu v minulosti Čiže čo najnižšia administratívna záťaž, čo sa týka mm, požiadaviek na oznamovanie a transparentnosť. A ešte po tretie, e, e, aby to čo najlepšie fungovalo, hlavne ak by boli nejaké problémy s dostupnosťou údajov, ak by nejaký národný regulačný úrad, napríklad daňový, e, potreboval nahliadnúť do registrov, aby to teda bolo možné, aj keby boli údaje uskladnené v inej členskej krajine, čiže akési jednotné e, kontaktné miesto e, medzi členskými krajinami, aby e, sme sa vyhli nejakým budúcim prekážkam. A ešte posledná strana, aby sme si uvedomili, ako je to dôležité. Rozsah pôsobnosti tohto návrhu, hlavne teda pokiaľ ide tie, o tie údaje iné ako osobné, čoskoro nadobudne účinnosť nariadenie o osobných údajov. E, zabezpečuje sa tam vysoká miera ochrany. Tak či tak je to návrh o voľnom pohybe a tento návrh GDPR už uvádza, že členské krajiny e, nemôžu obmedzovať e, lokalizáciu, ak sú dodržané všetky ustanovenia GDPR, nariadenia my teda nechceme, aby boli nejaké pochybnosti o uplatňovaní tohto nariadenia GDPR. Týka sa to všetkých údajov, ktoré sú iné ako osobnej povahy v zmysle definícií GDPR a vďaka tomu budeme mať jednotný priestor osobných údajov so všetkými výhodami, ktoré som už uviedol. Takže toľko k rozsahu pôsobnosti, pretože viem, že je to pre váš parlament dôležité, vyplynulo to z našich prvých kontaktov a týmto by som to aj ukončil, pani predsedajúca. Veľmi rád si vypočujem jednotlivých poslancov, poslankyne a odpoviem na prípadné otázky. Ďakujem zástupcovi komisie aj za prezentáciu, aj za vynikajúcu prácu komisie, tak pri hodnotení dopadov, ako aj pri tomto samotnom návrhu. Ja si udelím slovo teraz ako spravodajkyňa. A naozaj si myslím, že toto nariadenie je e, naozaj kľúčovou <clears throat> stránkou toho návrhu o jednotnom trhu. Už vynikajúcu prácu odviedlo estonské predsedníctvo, dokonca sa to zlepšilo a naozaj teraz máme vynikajúce východisko pre našu prácu. Dúfam, že eh, sa rýchlo dopracujeme ku konsenzu, aby tento parlament eh, svoju prácu odviedol čo najrychlejšie. Vy ste povedali, že je to jednoduché eh, nariadenie, ale naozaj zásadne mení situáciu, znižuje náklady, zefektívňuje to nielen pre digitálnych operátorov podniky, ale pre všetkých, ktorí majú dočinenia s osobnými údajmi a ich presunom v Európe. Týka sa to teda naozaj všetkých odvetví prierezovo. Podľa mňa je zásadné zjednodušovať zvyšovať právnu istotu a mať aj také pravidla, ktoré obstoja v čase. Musí to byť čo najjednoduchšie, najlacnejšie pre malé a stredné podniky. A jednotlivcov. Čiže ide o to odstrániť e, e, lokalizáciu údajov. Už sú tu e, existujúce možnosti, ako presúvať ináko osobné údaje z jednej členskej krajiny do druhej, uskladňovať ich napríklad súvahy podnikov alebo všetky informácie administratívnej povahy, teda aby sa dali uskladňovať tam, kde to bude najlacnejšie, najviac nákladovo účinné. Je to už aj teraz možné, ale pravidlá právne, administratívne usmernenia, situácia v jednotlivých členských krajinách to nevždy úplne umožňujú a taktiež sa nesprávne Mm, považuje e, takýto decentralizovaný systém e, menej bezpečný ako centralizovaný, ale to nie je pravda. Ide o to, ako bude systém zabezpečený a nie o to, v ktorej to je členskej krajine. A ešte tretí dôležitý bod, ktorý je aj z politického hľadiska dôležitý. Ak by sme nemali tie spoločné normy v EÚ, tak iní mimo EÚ to spravia za nás. Alebo dokonca proti nám. Takže je to imperatív EÚ musí ostať konkurencieschopná aj v tejto oblasti a ide o to zvýšiť mobilitu údajov a taktiež príslušné úrody, úrady musia e, si byť isté, že budú mať prístup či už z daňových dôvodov, z verejnoprávnych, e, ak by išlo aj o údaje uskladnené v inej členskej krajine. Teda preto dôležité je to jednotné kontaktné miesto. A ešte jeden bod. Etický kódex čo sa týka prenositeľnosti údajov, čo vlastne je akási súkromná zmluva medzi dvoma operátormi cloudu. Tu som teda za to, čo komisia v konečnom dôsledku rozhodla, teda nie nariadenie, ale etický kódex. Viem, že sú isté obavy v radoch eh, podnikov alebo jednotlivých aktérov, aj čo sa týka harmonogramu v súvislosti s takýmto etickým kódexom. Ja dúfam, že e, sa dopracujeme k vyváženému riešeniu, aby mali čas sa prispôsobiť, aby sa to ale celé nejako nespomalilo príliš. Výsledok rozhodnutia rady ja ho vítam, ale možno, že poukážem aspoň na jeden eh, bod. Tá výnimka mm, z dôvodu verejného poriadku. A je dôležité, aby sme my ako parlament zabranili, aby členské krajiny prehnane využívali túto výnimku a opäť eh, zaviedli akési ochranárske prekážky eh, to podľa mňa bude kľúčové. Ja ako spravodajkyňa by som to každopádne rada e, prebrala na trialógu, samozrejme potom ako. O tom budem hovoriť aj s tieňovými spravodajcami. A ešte posledná vec, harmonogram. <clears throat> Dúfam, že sa nám podarí, e, ja môžem prečítať e, ten harmonogram, ktorý mám k dispozícii Ďakujem hlavne sekretariátu e, za pomoc. Takže ja navrhujem kolegovia a kolegyne. Do konca februára sa moja správa preloží. E, budeme sa tým zaoberať druhej polovici marca, návrhy do konca marca, ich preklad začiatkom apríla, e, návrhy sa budú preberať na výboroch koncom apríla, potom stanovisko ITRE. Ja tu budem s nimi úzko spolupracovať. Oni chcú, aby to mal, mali vypracované v priebehu mája a dúfam, že hlasovanie na výbore bude koncom mája a v pléne hlasovanie v júni. Inak by to muselo byť až v júli, ale myslím si, že by bolo dobre začať e, rokovať e, s, ešte e, za bulharského predsedníctva Dúfam, že sa nám to trošku podarí urýchliť v parlamente. Ja sa o to e, v maximálnej miere e, pričiním. Závisí to však aj od mojich kolegov a od toho, ako rýchlo sa budeme vedieť dopracovať ku konsenzu. A, e, a ešte jeden nekontroverzný bod, ktorý uvádzam na až po harmonograme. GDPR nariadenie, ako aj toto, o iných ako osobných údajoch. E, to podľa mňa ide ruka v ruke a je podľa mňa jasné, že tu nie je žiadna e, duplicita. E, niektorí operátori už sa viackrát vyjadrili, ja som si ich tiež viackrát stretla a aj parlament vždy hovorí, že je to e, niečo úplne iné, nie je to druhé výnimka z toho prvého. Ide o to vytvoriť jednotný európsky priestor pre údaje. Dúfam, že sa na tomto zhodneme, takže sa teším na spoluprácu s tieňovými spravodajcami a teraz Krista Šaldemoza SAD. Ďakujem ešte raz za vynikajúcu prácu komisie. Ďakujem. Budem hovoriť po dánsky. Tak for øh, en god præsentation fra EU-kommissionen om... Ďakujem. Um, zastupcovi komisie za tento návrh ohľadom e, toku a výmeny údajov neosobného charakteru. Tento návrh je skutočne skvelý vypracovala Európska komisia. Myslím si, že tam pokrýva to, čo tam má byť pokryté. Musíme e, zrýchliť naše hospodársko v oblasti taktiež v súvislosti s osobnými údajmi a ja a moja, celá moja politická skupina podporujeme tento návrh. Keď hovoríme o tom, čo je treba zmeniť tak ja by som chcela navrhnúť pár vecí. Myslím si, že mala prebehnúť diskusia ohľadom definícií, čo to sú vlastne tieto neosobné údaje. Máme tam len negatívnu definíciu. To sú údaje, ktoré nie sú osobné. Ja si myslím, že toto je jeden prístup, ale aj treba sa na to ešte bližšie pozrieť, tak aby skutočne tá definícia to všetko zahrňala No a tie údaje sú tam premiešané, sú tam údaje na jednej strane, ktoré sú, zmiešané, ktoré sú osobné a ktoré nie sú osobné. Takže kto to všetko riadi? No a je treba sa riadne zamerať tento problém. Aké sú tam e, pochybnosti v súvislosti s údajmi? No, myslím si, že je treba si určiť, ako budeme selektovať tieto údaje. Toto je určite návrh do diskusie. Je tu teda taktiež ďal, ďalšia otázka lokalizácie údajov. Je treba naďalej pracovať na požiadavkách ohľadom uchovávania údajov taktiež. No a článok 5, ktorý by sa nemal meniť Máme tam príslušné úrady, ktoré majú prístup k týmto údajom. Pokiaľ tam dáme preč tieto požiadavky na uchovávanie, tak je treba zaručiť, že príslušné orgány budú mať k ním naďalej prístup. Takže treba to tam ponechať. No a ďalej otázka prenosnosti údajov. O tomto sa hovorí v súvislosti s potrebiteľmi aj podnikmi. Ja nie som príliš načná nejakou autoreguláciou, samoreguláciou alebo etickými kodexami na úrovni podnikov. Možno sa dostaneme k nejakému minimálnemu spoločnému menovateľovi, ale myslím si, že do určitej miery podniky mali mať možnosť samoregulácie ale taktiež by sme do návrhu mali vložiť revíznu doložku, pretože toto je sektor, ktorý skutočne veľmi rastie v rámci hospodárstva. Takže možno nejakých 5, 6, 7 rokov by sme mohli tento návrh sa zrevidovať. Uvidíme, či to fungovalo alebo nie, táto samoregulácia. A tak by sme mali potom neskôr ešte možnosť to zmeniť. A myslím si, že skutočne tento sektor veľmi rýchlo rastie je treba zistiť, ako to bude vyzerať v budúcnosti. No a na záver, pani spravodajkyňa, by som chcela povedať, že ten návrh je dobrý a myslím si, že by sme mali pracovať rýchlo, tak aby sme mohli skutočne konať predtým, než rada začne už sa zaberievať skôr na voľby a menej na e, takéto dokumenty. Takže skutočne si želám dobrú spoluprácu. Ďakujem. Kristel, za tvoju podporu. A neskôr sa k tomu ďalej vyjadríme, ale teraz slovo dostane Daniel Dalton, ktorý taktiež je teným spravodajcom za ALDE. Áno, vítame návrh komisie súhlasím s kolegami v tom, že by sme mohli byť ešte ambiciozni, čo sa týka odstraňovania prekážok e, voľného toku údajov na vnútornom trhu. Taktiež súhlasím s načasovaním, je treba na tom pracovať rýchlo a taktiež e, má tam čo najmenej výnimiek. No, Požiadavky na lokalizáciu majú potenciálne možnosť poškodiť e, služb, trh s digitálnymi službami v celej Európe. Takže treba konať a konať rýchlo. Rada sa dohodla v decembri, to je pozitívne. Túto dohodu vítam. Napriek tomu, že možno v niektorých bodoch e, tá dohoda nebola príliš ambiciozná. Mám pre komisiu pár otázok k ich návrhu a taktiež v súvislosti s všeobecným prístupom rady. Poprvé, myslím si článku 2.2b prístupu rady. Tam e, z rozsah pôsobnosti e, odstránili údaje vo verejnom sektore, prichádzajúce údaje do verejného sektora. Takže v podstate by sa nedalo žiadať o tieto údaje, lokalizovať ich, pokiaľ sú externe e, s, uchovávané. Myslím si, že tam sú problém niektorých členských štátov s uchovávaním údajov v verejnom sektore, taktiež v rámci vlády, to chápem, ale čo si komisia myslí o tejto konkrétnej výnimke? Ďalej, čo sa týka e, prenosnosti údajov, to podporujem. Myslím si, že tam by sme mohli, to by, to by mohli prospešné pre hospodárstvo, e, napríklad organizácie by mohli e, meniť poskytovateľov služieb jednoduchšie No a čo týka eh, etického kodexu pre priemysel, o tom hovorila predrečnička, tak v poriadku, no ale potom v článku 6 tam máme v odseku 1 mnohé detaily ohľadom etického kodexu, ohľadom toho, čo by mal pokrývať technické požiadavky, eh, konfiguráciu IT a taktiež backup. No a mňa by zaujímala logika celej tej veci, pretože ja sa obávam, že táto legislatíva by v budúcnosti už potom nemusela obstať, keďže sú tam prišli detaily, pretože táto zakladá na súčasných technológiách, no ale my chceme, aby legislatíva aj v budúcnosti fungovala a prídu podmienky, ktoré momentálne ešte môžeme predpokladať. Takže to ma zaujímal návrh komisie. No a ďalej, čo sa týka tých zmiešaných eh, údajových setov, tak toto bolo na eh, rade žiadajú komisiu o kroky do budúcnosti. A čo si myslí teda komisia o tom, čo sa dosiahlo na rade? Tam by GDPR sa muselo uplatňovať vo všetkých prípadoch. Takže to sú moje otázky a teším sa na blízku spoluprácu s tými spravodajcami. Ďakujem, Daniel, za vašu podporu, za to, že ste už teraz taký konkrétny, už tejto, teraz v tejto fáze, a teraz dám slovo Dite Charanzovej za Alde. Ďakujem, ja som spravodajkyňa. Taktiež chcem poďakovať komisii za veľmi jasnú prezentáciu. Chcem zopakovať to, čo ste povedali vy, pani spravodajkyňa. Na úvod, toto je dôležitý krok predu. Ako viete, tak parlament bojoval dlhé mesiace za tento návrh a sme ďační, že, parla- že komisia to nakoniec pochopila. Chcem poďakovať estonskou predsedníctvu za výsledky na rade. Myslím si, že v porovnaní s inými prípadmi toto je skvelý e, výsledok, napriek tomu, že nesúhlasím so všetkým, čo je v stanovisku rady. Pripojila by som sa k otázke kolegu Daltona, ktorý položil e, otázku ohľadom stanoviska rady, ale ešte mám všeobecnú otázku, aby ste možno zhodnotili situáciu? Sú tam nejaké zmeny, ktoré komisiu znepokojujú? Pár ďalších bodov. Som rada, že to nariadenie, lebo smernica by neriešila problémy členských štátov s blokovaním voľného toku údajov, ale musíme to ďalej objasniť, ako povedali viacerí kolegovia, vzťah s nariadením, všeobecným nariadením ochrane údajov. V praxi vidíme, že v databázach sú zmiešané typy údajov, osobné aj neosobné. No a pokiaľ sú tieto údaje zmiešané, tak jasné, tam musíme vedieť, aké pravidlá sa tam budú uplatňovať. Moja politická skupina naďalej uvaže, ako sa k tomu postaviť. Podľa mňa by pre podniky malo by, mohlo byť jednoduché sa k zmýšľaným údajom stávať ako k osobným a aby podliehali e, GDPR, no ale počkam si na názor komisie. Čo sa týka výnimiek, som rada, že sa obmedzujú len na prípady súvisiace s, s verejnou bezpečnosťou, No a sme proti akémukoľvek rozširovaniu takejto výnimky. Čo sa týka lokalizácie údajov, tak to by sa malo e, uplatňovať e, v prípade všetkých rozhodnutí členských štátov a nemali by to byť len e, právne akty všeobecného charakteru, ale taktiež by sa to malo vzťahovať k administratívnym rozhodnutiam. Takže často v zákone nemáme doložky o lokalizácii údajov, ale vo verejnom sektore áno. Takže Myslím si, že by sme mali zaručiť nejaký typ dohľadu nad trhom, aby podniky mali možnosť sa obrátiť na komisiu a žiadať o nápravu situácie. Takže ma zaujímalo, ako komisia sa dívá na dobré fungovanie vo vzťahu k verejnému obstarávaniu. Posledná otázka, pani predsednička. Podporujem článok 6 ohľadom eh, overených praktík pre, pre eh, prenosnosť údajov. Mňa by zaujímalo, ako vidí komisia e, súčinnosť článku 6 a 20, kde sú stanovené dodatočné e, požiadavky. No a dúfam, že bude pracovať konštruktívne, že sa nám podarí urýchliť tento proces, tak aby sa nám tento dôležitý spis podarilo čoskoro uzavrieť. Ďakujem. Ďakujem Edita aj za to, že si bola konštruktívna a konkrétna. A teraz dám slovo Júli Rede ako spra- tiež spravodajky za zelených. Ďakujem. Chcem zagratulovať komisii, lebo je to skutočne dobrý návrh nariadenia. Je dôležité, že je to nariadenie. A pravidla musia byť čo najjasnejšie. A výnimky v súvislosti s voľným tokom údajov. Každá takáto výnimka pokiaľ sú tam nejaké špecifické dôvody v špecifickom členskom štáte, pokiaľ by sa tam niečo malo byť pridané, no zoznam výnimiek, tak všetko to musí byť dobre zargumentované. A musím povedať, že som počula mnohé príklady, kedy tá argumentácia nebola až taká presvedčivá v súvislosti s lokalizačnými požiadavkami. Takže tu by som skutočne bola opatrná s nejakým veľkým pridávaním eh, ďalších bodov na zoznam. Taktiež nie som až taká spokojná s článkom, ktorý hovorí o etickom kódexe pre prenosnosť údajov, pretože ma zaujímalo, prečo to má byť len vo forme etického kódexu, ako povedala zastupkynia Alde, bolo by jednoduchšie to urobiť na príklade prenosnosti údajov, ktorú už máme zakotvenú v GDPR. Viem, že v prípade zmiešaných údajov je to nejednoduché a tiež neviem, prečo by prenosnosť údajov mala byť prínosná len pre profesionálnych používateľov, keď koncoví používateľe taktiež e, užívajú tieto služby. Takže najjednoduchšie by bolo, keby tento článok o prenosnosti sa pridržiaval e, formulácii z GDPR čo do najväčšej miery, aby tam kompatibilita týchto dvoch právnych aktov bola e, lepšia, lebo v iných častiach si myslím, že už to je celkom dobre napísané. Čo sa týka všeobecnej témy prenosnosti údajov, je veľmi dôležité, aby táto prenosnosť nebola v dispozícii len veľkým platformám, ale taktiež e, formátom s otvoreným koncom. Nemali ste to byť príliš preskriptívni a predpisovať všetky detaily, tak aby to fungovalo v prípade e, rôznych údajov a poskytovateľov cloudových služieb. Čo sa týka všeobecného prístupu rady, je pozitívne, že rada pracovala rýchlo, podarilo sa zaznamenať pokrok. Napríklad, pokiaľ ten text chápem správne, oni nechcú obmedziť prednostnosť na profesionálnych používateľov, to si myslím, že je dobrý krok, ale zároveň v niektorých oblastiach tá príliš rýchla práca viedla k tomu, že sa tam vplížili nejaké koncepcie, ktoré tam nemajú čo robiť. Napríklad Všeobecný prístup rady hovorí o vlastníctve údajov, úvodné ustanovenia si myslím, že o tom sa hovorilo v diskusii, bola to taká metafora, ale nie je to žiadny právny termín. A komisia by to mala preskúmať, či e, by sme mali mať e, e, vlastnícke právo v taktiež aplikované v tejto súvislosti. Myslím si, že by to nemalo byť vôbec spomínané v tejto legislatíve, napriek tomu, že to len v úvodnom ustanovení. No a čo týka otázky rozsahu pôsobnosti, ako už som povedala, definovať kľúčové koncepty v súvislosti s GDPR, to je dobrý nápad, čo týka e, tých zmiešaných e, údajových setov. Všetko, čo nie je podľa GDPR definované ako osobné údaje, tam je to jasné, no určite je v prípade tých e, sporných prípadov lepšie uplatňovať e, GDPR, pretože tam sú komplexné pravidlá v súvislosti s e, prenosnosťou údajov. Tak myslím si, pokiaľ tie texty si budú blízke, tak to v praxi nespôsobí problémy. Toto sú len moje prebležné pripomienky. Je dobré vidieť, že sa zhodujeme na tých najdôležitejších veciach a dúfam, že budeme postúpať rovnako rýchlo ako rada. Ďakujem. Julia, za to, že si taká konkrétna. Ešte dostane Andrea Šva, predtým, než sa dostane prístor vyjadriť komisia. Ďakujem, ja nie som, ja nie som spravodajca, preto by som sa chcel vyjadriť vašim poznámka. Podporujem vás. Určite dobre, že by sme mali postupovať rýchlo, ale chcel by som podať ešte dve konkrétne veci, dve konkrétne otázky, ktoré by možno zjednodušili našu diskusiu. Už čiastočne sa o tom hovorilo. komisia by som sa rád priamo opýtal, prečo je tam, eh, je to, sú tie dôvody obmedzené na verejnú bezpečnosť. Obvykle sa hovorí o verejnom poriadku alebo verejnom zdraví a tak ďalej Takže toto je taká skupina tých bežných dôvodov. No a ja tu vidím aj ten problém, že nie všetko, všetky tie zmysluplné dôvody by mohli spadať do tejto skupiny verejná bezpečnosť. Ďalej, ako už povedali kolegovia, ako oddelíme osobné a neosobné údaje. Kolegovia už sa k tomu kriticky vyjadrovali. Ďakujem. Už dôležité pripomienky a otázky. Kolegovia sa veľmi zaujíma tento spis, tomu som rada, ale predtým, než odozdám slovo komisii, aby sa vyjadrila, tak je tu jedna vec, ktorá je pre mňa dôležitá. Vidím tu už celkom dobrý konsenzus medzi všetkými politickými skupinami, ktorých zastupcovia sa tu vyjadrili, v tom, že nechceme už ďalšie výnimky zo strany rady. Ja dúfam, že zástupca rady počúval a že naše úvodné, ale veľmi jasné slova berie vážne. Pán Ori, máte teraz priestor sa vyjadriť. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem a všetkým členom výboru, Áno, skutočne na nás urobilo veľký dojem, že ste sa do toho pustili s takou vervou až do detajlov. Tý nám to taktiež uľahčuje prácu. No a nie som úplne prekvapený niektorými tými otázkami, niektoré už sme počuli aj na rade. Som pripravený všetko to objasniť v chádzajúcich týždňoch. Najviac otázok sa týkalo toho, čo by sme, čomu hovoríme zmiešané údajové sety, tam, kde sú zmiešané teda osobné a neosobné údaje, už je to realita. Predovšetkým pre malé podniky, vzhľadom na zdroje, ktoré majú k dispozícii, v mnohých prípadoch uchovávajú údaje na vlastných serveroch alebo počítačoch a tam majú teda osobné a neosobné údaje. Závisí to od nejakých konkrétnych systémov, ktoré e, používajú, či si ich zobrali od nejakého iného poskytovateľa, alebo si ich sami nakúpili. No ale ako rada napísala, to, čo napísala do dôvodného ustanovenia, to je názor komisie. Spolupracujeme s kolegami z Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť, taktiež sú otáz- ohľadom otázky GDPR. Pokiaľ nebude možné rozlíšiť osobné a neosobné údaje, tak potom tá e, ochrana, ktorá by sa vzťahovala na osobné údaje, sa musí vzťahovať na celé tie údajové sety. V opačnom prípade by tam bolo nejaké slabé miesto, za ktoré komisia nechce byť zodpovedná. Taktiež dúfame, že technológia pokročí. No a jeden z dôvodov, prečo sme chceli zajsť ďalej, než tá negatívna definícia, bolo to, že sme sa nechceli pustiť do detailného cvičenia, detailných postupov, lebo čiastočne by to spadalo pod, čiastočne to bude spadať pod zodpovednosť národných kontrolných údajov, pardon, orgánov. No a taktiež musíme brať do úvahy potenciálne situácie budúcnosti, kedy technológia môže spojiť anonimné údaje, identifikovať jednotlivca a tým pádom z nich urobiť osobné údaje. Takže musíme byť opatrní v tomto prípade, aby to do budúcnosti obstálo, náš návrh. Tak ako pani Šaldemoze to popísala, je to negatívna definícia, áno, bolo to vedomé rozhodnutie komisie, kde, keďže vstúpi do platnosti GDPR, a komisia sa k tomu vyjadriť, ale zajtra mysleli sme, že by nebolo dobre pre jednotlivcov a pre malé podniky, aby sme tam definovali aktívne neosobné údaje. Takže si myslíme, že toto je to najlepšie, ten najlepší postup v súvislosti s právnou istotou. Ako ste povedali, pani predsednička, jednou z otázok, ktorými sa zaoberáme, to je aj vnímanie problému, nie len regulácia, zákony. My chceme, aby GDPR bolo čo najjednoduchšie, najjasnejšie. A preto malé podniky, ktoré možno nemajú príslušné zdroje, aby na tom e, pracovali nejak obšírne, tak by mali mať dispozícii tieto pravidlá. A preto, pokiaľ máte neosobné údaje, ktoré sú separované, dobre. No a pokiaľ sú neodlišiteľné od neosobných údajov, tak aj tie treba chrániť. Otázka právneho základu. Toto je opatrenie týkajúce sa vnútorného trhu. GDPR je nariadenie, ktoré sa uplatňuje naprieč EÚ. No a môžeme si byť istí, že tu bude stále viac údajov v zmysle GDPR, ktoré kde sa teda umožní týmto neosobným údajom taktiež e, slobodne plynúť. No a pokiaľ parlament chce prerobiť túto diskusiu, tak môžeme. Bol by som radšej, keby tu boli moji kolegovia z Generálneho pre spravodlivosť, oni sú experti, tak aby nedošlo v budúcnosti k problémom. Takže to je situácia v súvislosti so zmiešanými údajovými setmi. My tu neuvalujeme na nikoho povinnosť. Ani občan, ani jednotlivec, ani firma nie sú povinní presunúť svoje údaje. Oni si robia svoje vlastné rozhodnutia. Takže počul som, že to bol obrovský problém, o ktorým sa zaoberáte a je to pochopiteľné. Potom, pokiaľ ide o otázku prenosnosti, to súvisí um, z HDP. Ehm, preskúmali sme možnosť ehm, mať regulačné opatrenia. Mať teda ehm, opatrenie pre GDPR a mali sme možnosť pozrieť sa na to, či e, tu je nejaká možnosť prenosnosti. A určite budete radi, keď sa dozviete, že sme si e, vypočuli e, silnú kritiku od regulačného skúmacieho výboru a musím povedať, že sa nám nepodarilo dokázať, že to bude úmerné, že to bude proporcionálne. Ako už bolo dnes povedané, technológie sa menia veľmi rýchlo ale v takom prípade e, samozrejme sa isté pravidlá, e, ktoré sa možno stanú normou v priemysle, e, tu vznikajú aj v rámci GDPR. A tieto normy, ak vzniknú, tak by mali platiť aj pre všetky údaje. Chceli by sme to mať ako jednoduché nariadenie, chceme sa zamerať na dáta a Eh, na neosobné dáta, ale eh, keď budeme robiť eh, takéto návrhy, tak bude trvať dlhšie, kým sa to opatrenie uplatní, pretože ten medziinstitucionálny rokovací proces bude trvať dlhšie. My už sme pracovali s významnou časťou priemyslu vo viacerých oblastiach. Začali sme s nimi rokovania. Je to oblasť, ktorú môžeme dosiahnuť pokrok. Ale ako uvidíte, um, výbor už skonštatoval, že sme e, preskúmali dosiahnutý e, pokrok tohto regulačného e, opatrenia. Keď sa to nedokáže, že je to uspokojivé v výbore, tak potom sa vrátime naspäť do parlamentu a do rady, aby sme urobili potrebné úpravy, ale máme pocit, že je to oblasť, kde priemysel pochopí, že má povinnosť a nechceme ale E, nadmerne upraviť to, čo sa tu môže a čo nemôže robiť. A dúfame, že v tomto bude spolupracovať s nami parlament. najmä pokiaľ ide o článok 20 GDPR, technické e, normy, ktoré sa pripravujú v súvislosti s prenosnosťou, myslím si, že veľmi dobre chápu, e, čo to bude mať aké dôsledky bude mať do budúcnosti a um, budeme robiť podrobnejšiu štúdiu o prenosnosti a dáme vám ju hneď k dispozícii, len čo bude hotová, aby ste ju mohli prebrať. Takže, pani predsednička, to boli dve kľúčové veci. Dotkli sme sa aj tretej. A naozaj som veľmi rád, že Eh, členovia výboru eh, sa tomu venovali a tie sa týkali eh, bezpečnosti a potenciálu, ktorý to má. Zdôrazňujem, že toto je opatrenie na vnútornom trhu a snažíme sa tu vytvoriť rovnaké podmienky na jednotnom trhu v Európskej únii nevyžaduje od členských štátov, aby odstránili obmedzenia, e, pokiaľ ide o prenos údajov do tretích e, krajín, prenosu, e, pokiaľ ide o prenos neosobných údajov do tretich krajín. To bude závisieť od dvojstranných a viacstranných dohôd s tretimi krajinami. A štáty, teda, ktoré už majú nejaké svoje vlastné ustanovenie tejto oblasti, ich e, môžu uplatňovať. V súvislosti e, máme pocit, že vzhľadom na úroveň bezpečnosti, ktorú už máme, e, napríklad v samotnom GDPR, ale aj tejto smernici, tak členské štáty by mali mať istú dôveru, pokiaľ ide o všeobecnú štruktúru. E, my sme pripravili dialog, pripravili sme návrh a e, členské štáty vyjadrili isté obavy, ktoré sa týkali ekonomickej bezpečnosti. A musím povedať, že nikomu neukladáme povinnosť e, presunúť údaje. Súkromný sektor môže konať tak, ako to považuje za vhodné. Samozrejme, bude dôležité vedieť, e, kto má v rukách e, dáta a e, kto ich bude prenášať, ale my sme si mysleli, že to obmedzenie týkajúce sa verejnej bezpečnosti je niečo, čo by mali členské štáty uplatňovať alebo zamyslieť sa nad tým, či to uplatňa. Neviem, či do toho im všade zapadne aj policia, armáda. Nechceli by sme vidieť nejaké obmedzenia ktoré by ovplyvnili eh, chod eh, elektrických sietí alebo elektrárni. Eh, viem si predstaviť, že jadrová elektráreň samozrejme musí mať obmedzený prístup a tam by nemohol mať hocikto prístup k dátam a informáciám, ale dúfame, že členské štáty urobia Eh, úmerné a rozumné eh, opatrenia, aby riešili akékoľvek obavy, ktoré majú. No a potom, pokiaľ ide o ďalšie obmedzenia, eh, tak si nemyslíme, že ich treba uvádzať výslovne v tomto návrhu, napríklad v súvislosti s verejným zdravím. Tuto hovoríme o pohybe dát v rámci Európskej únie a hovoríme predovšetkým o neosobných údajoch. Takže boli sme, by sme veľmi sklamaní, keby tu boli obmedzenia z dôvodu zdravia. Na prvom e, slajde sme, e, som už hovoril o e, veľkých prínosoch pre spoločnosť, ktoré toto všetko prináša a vidíme to obrovské príležitosti pre zlepšenie zdravia obyvateľstva. E, takže to je e, jeden z dôvodov, prečo nemôžeme e, použiť túto potenciálnu výnimku, ktorú občas vidíme v európskej legislatíve. Takto sa dostávam k poslednému bodu a dúfam, že som nehovoril príliš dlho, ale musím sa vyjadriť k týmto veľmi dôležitým pripomienkám. V texte rady stanovisku, ku ktorému dospeli pred Vianocami po eh, tvrdej práci estonského predsedníctva, tak si eh, všimnete, že komisia eh, nedospela k pozícii k tomuto textu rady. My čakáme na stanovisko parlamentu, ale môžem vám povedať, že keď sme na tým uvažovali interne, komisia skôr než urobila e, záverečné rozhodnutie, už e, identifikovala isté obavy, ktoré mala v dvoch e, otázkach. Jednu ste už spomenuli a to, že sa rozšíri zoznam výnimiek a Druhá obava sa týkala toho, čo možno vnímať ako nadmerné vylúčenie dát používaných vo verejnom sektore a dát, ktoré sa ukladajú v rámci verejného sektoru. E, samozrejme, e, komisia povzbudzuje členské štáty, aby používali moderné e, metódy ukladania dát, ale vytvoriť také možnosti, aby všetky vládne údaje boli predmetom lokalizačnej požiadavky, tak to je niečo proti Eh, našej ambícii používať, znova používať údaje vo verejnom sektore. Keď si zoberiete údaje, ktoré súvisia s verejnými službami, s verejným zdravím a s ďalšími oblastiami eh, verejného života a keď si zoberiete eh, štáty, ktoré používajú dáta týkajúce sa aj toho, čo sa deje za hranicami, tak to by mohlo obmedziť moderné riešenia pre environmentálne otázky, pre energetické otázky, ak by tu boli e, takéto obmedzenia a to by e, zviazalo aj ruky samotnému verejnému sektoru. E, chápem, že členské štáty majú isté požiadavky, ktoré sa takýjú verejnej bezpečnosti, ale jednoducho nemôžeme mať všeobsiahle výnimky z verejného obstarávania. Takže toto je e, jedna vec, o ktorej sme hovorili na úrovni komisárov. Pokiaľ ide o ten zvyšok, e, mohol e, by som sa osobne vyjadriť k textu, ale stanovisko komisie je to, čo je uvedené v návrhu, ktorý máte pred sebou a veľmi radi si vypočujeme názory eh, poslancov. Ďakujem veľmi pekne. Pán Pierce eh, Donovej z komisie ako spravodajkyňa by som chcela ukončiť eh, túto rozpravu tým, že poviem, že som naozaj šťastná, alebo teda uľavilo sa mi, keď som videla, že tu máme spoločnú pôdu, na ktorej môžeme pracovať. Je to v otázke, ktorá je mimoriadne dôležitá. Myslím si, že všetci budeme pracovať na odstránení fragmentácie a musím povedať, že toto bude piatý veľký presun údajov v Európskej únii a to je bez zmeny zmluvy. Toto je tá zodpovednosť, ktorú máme. Dnes by som prečítať iba niekoľko údajov k tým, čo už e, komisia e, prečítala. 60 e, miliard, to je hodnota týchto dát v Európskej únii. E, cieľom je dosiahnuť 120 e, miliard do roku 2020. My tu hovoríme o pracovných miestach, hovoríme o tom, ako sa Európa môže stať konkurencieschopnou. Ja e, veľmi rada budem na tom s vami pracovať. Musím povedať, že niektoré odpovede komisie boli veľmi komplexné a uh, podrobné. Pokiaľ ide o zmiešané údaje, musíme byť skromní ako politici a zákonodarcovia. Hovoríme o digitálnych inováciách. Predstavte si, že sú nejaké dievčatá alebo chlapci, ktorí sedia v garáži a rozmýšľajú nad tým, ako ukladať a miešať údaje a my ani len nemáme tušenia, o čom hovoria v tejto chvíli. Takže mali by sme podporovať inovácie ako základ našej práce v tejto oblasti. A e, mám veľkú dôveru v článok 9, ktorý hovorí, že najneskôr o 5 rokov komisia uskutoční revíziu nariadenia a predloží správu o hlavných zisteniach Európskemu parlamentu, rade a tak ďalej. A myslím si, Kristol, že to berie do úvahy aj váš návrh, aby sme mali revíziu o 5-6 rokov. Je to v nariadení. Takže si myslím, že je naozaj nevyhnutné mať takúto revíziu, pretože ten pokrok ide tak rýchlo v oblasti IT. Nechcela by som dávať do článkov veci, ktoré budú úplne zastaralé o niekoľko rokov a to sa vzťahuje aj na zmiešané údaje. Vôbec nemáme tušenia, ako sa budú miešať a používať e, pomocou algoritmov a tak ďalej v nasledujúcich rokov. E, pokiaľ ide o výnimky, verejné zdravotníctvo, e, verejný sektor, musíme sa posunúť od toho času, keď sme mali všetko na papieri, pretože to bolo dôležité z pohľadu miesta, kde sa skladovali tie papiere. Ale teraz e, máte prístup informáciám z cloudu. Je e, veľmi ťažké prepnúť z papiera na cloud, ale musíme tak urobiť. A keď prepneme, e, tak už nebudeme mať také isté obavy pre verejný sektor, pre verejné zdravotníctvo, pretože už tam budeme mať jednotné miesto kontaktu e, a jednotné miesto prístupu, to bude niečo úplne iné. Aby sme urýchlili riešenie takýchto obav, ktoré som počula na začiatku konzultácií, požiadali sme o právne rady. E, požiadali sme o, o rady o tom, ako to všetko bude e, spolupracovať a fungovať. Takže veľmi rada sa s vami podelím potom o výsledky a dúfam, že budeme takýmto spôsobom riešiť obavy kolegov. Chcela by som poukázať ešte na to, že komisia urobila mimoriadne dobré štúdie, e, takisto aj výskumné služby parlamentu urobili výborné štúdie a keď máte záujem si prezdiať tieto štúdie, e, tak ich e, nájdete. Dúfam, že tieto prezentácie budú každému k dispozícii, sú veľmi užitočné, aby každý pochopil, že to, čo robíme, je naozaj jednoduché. Teraz hovoríme o slobodnom pohybe Európskej únii ja do konca februára zvolám ešte stretnutie tieňových spravodajcov, aby som do správy e, zapracovala veľmi dôležité veci, ktoré sú dôležité pre kolegov. Ak nemáte ďalšie pripomienky, tak ukončím rozpravu o nariadení o voľnom toku neosobných údajov Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne komisia za to, že ste tu boli. A teraz ideme na ďalší bod a to je vytvorenie jednotného digitálneho e, vstupu alebo brány e, na poskytovanie informácií, postupov, pomoci a e, slúžie pri riešení problémov. Marlen Mici z SAD je spravodajkyňou. Komisia v maji 2017 prišla s balíkom súladu, ktorý sa týkal digitálnej brány. A bez ďalšieho zdržiavania ti odoznám slovo, Marlen, aby si odprezentovala správu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, a ospravedlňujem sa za svoj hlas. Správne. Uh, jasné. Takže dostali sme viac ako 250 uh, pozmeňovacích návrhov, prišli s nimi tieňoví spravodajcovia a aj ďalší poslanci. Um, podporujem mnohé z týchto uh, pozmeňujúcich návrhov a uh, mnohé sú zapracované do návrhu mojej správy. Som veľmi pozitívna a som otvorená mnohým dodatočným nápadom, ktoré uh, predniesli tieňoví spravodajcovia aj ďalší poslanci a teším sa na dosiahnutie kompromisov na sledujúcich týždňoch. Samozrejme, niektoré otázky, ktoré vzniesli tie sa budú potrebovať ďalšie objasnenie, ako je napríklad e, pôsobnosť a e, ciele rozhrania a takisto princíp iba raz. E, počet jazykov, ktoré budú potrebné pre informačné postupy a lehota pre vstup do platnosti príloha 1 a príloha 2. Takže toto sú len niektoré z tých oblastí, ktoré budeme musieť doriešiť. Podporujem mnohé z pozmeňovacích návrhov, ale sú mnohé pozmeňovacie návrhy, ktoré si budú vyžadovať politické rozhodnutia. Sú tam však aj mnohé technické pozmeňovacie návrhy a keďže je to veľmi technický návrh, budeme sa musieť pozrieť aj na technickú stránku a na to, ako budú veci fungovať a či budú vôbec eh, fungovať eh, v praxi. Toto je pre mňa veľmi dôležité, eh, pretože inak vytvoríme správu, vytvoríme nástroj, ktorý nebude použiteľný a to predsa nechceme. Pozvala som komisiu na technickej úrovni, aby objasnila niekoľko technických aspektov svojho návrhu. Myslím si, že to bola dobrá príležitosť pre komisiu, aby zašla do podrobností technických riešení brány a hlavne e, princípu iba raz. Na základe týchto vysvetlení a takisto na základe pozmeňovacích návrhov som vypracovala kompromisy, ktoré teraz treba prediskutovať s tieňovými spravodajcami. Nebudem hovoriť o podrobnosti ani niektorých pozmeňovacích návrhov, ale zdôrazním niekoľko bodov, ktoré sú dôležité pre mňa ako spravodajkyňu. Napríklad je dôležitý, aby sme nevytvárali nový portál e, okrem existujúcich portál, pretože e, potom budeme veci iba duplikovať. Nepovažujem e, jednotnú bránu za samostatný nový portál. Nie, považujem to za nástroj na spojenie všetkých existujúcich portálov a informácií a postupov, na národnej a európskej úrovni. Po druhé, je veľmi dôležité, aby sme diferencovali medzi e, článkom 5 e, a článkom 11. Článok 11 by zaviazal členské štáty, aby e, priniesli zoznam 13 postupov, to je príloha 2 a tie musia byť online. Komisia považuje tieto postupy za najdôležitejšie pre cezraničné aktivity pre občanov a Eh, pod firmy eh, ktoré eh, postupy spadnú, sa dostanú pod prílohu 2 a čo znamená plne online postup a či budú určite fyzické výnimky možné, to treba prediskutovať s tieňovými spravodajcami. Článok 11 je úplne iný. Ten nezavezuje členské štáty poskytnúť nejaké postupy, ale keď sa poskytnú pre občanov, musia byť poskytnuté aj všetkým ostatným občanom 27 eh, členských, 26 členských štátov. Takže je dôležité z, e, zachovať eh, právomoci európskeho dozorcu nad osobnými údajmi. A treba dodržovať všetky pravidlá a zásady, takže som za tento ambiciózny návrh Bude to v prospech podnikov aj občanov, ale musí to byť e, technicky realizovateľné. Sú tri stretnutia tieňových spravodajcov už zajtra a ďalšie dva už sú naplánované. Budeme o tom môcť hovoriť aj z politického, aj technického hľadiska. Budeme pracovať aj na kompromisoch, aby sa dalo hlasovať na výbore IMCO 22. februára tohto roku samozrejme. Ďakujem. Takže slovo teraz dostanú tieňoví spravodajci, pán Karas za EPP, ale myslím, že e, pán Šváb vystupí v jeho mene. Nech sa páči. <clears throat> Áno, pani predsedajúca, pán Karas tu žiaľ dnes nemôže byť prítomný, ale poprosil ma, aby som v jeho mene vystúpil, poďakovať sa spravodajkyni, predložiť aj niekoľko e, bodov a ja doplním 1-2 v mojom mene. Pre pána Karasa je jasné a dôležité, aby ochrana údajov bola e, považovaná za dôležitú. Aj komisia to viackrát jasne povedala. E, zásada iba raz je dôležitá pri e, toku údajov a musíme rozlišovať medzi osobnými a inými ako osobnými údajmi aj pri jednotnej bráne, ale to už tu odznelo. A pán Karas dúfa, že sa dopracujeme k riešeniu bez toho, aby bolo konfliktné. Po druhé, on si želá, aby prístup k online postupom boli také, aby aj e, národné úrady boli naďalej príslušné, ale e, bolo, malo by to byť jednotné, aby to bolo jednotne nadizajnované, takže preto aj prehlbená spolupráca s členskými krajinami, pretože nechceme vytvoriť žiadnu paralelnú štruktúru pri, pre jednotnú bránu. Čiže tak na Eh, pre členské krajiny, ako aj v cezhraničnom kontexte. Podľa neho to ide ruka v ruke s prílohou 2 a tam uvedenými postupmi. A on, ako aj EPP, si myslia, že treba byť ambiciózny pri prílohe 2, aby čo najviac postupov pre podnikov, ako aj občanov tam bolo zahrnutých aj také, ktoré sú relevantné z daňového hľadiska, by tam mali figurovať. A potom niečo, čo nie je e, tak schvalované členskými krajinami, ale e, predsa len zvýši trošku ambície. A po tretie, pán Karas chce, aby pri rôznych e, požiadavkách na jazykový režim bol nájdený nájdené riešenie v duchu toho, čo naznačila pani Mici. Musí to byť realistické, samozrejme. Ak by to bola angličtina a alebo e, iná e, krajina členskej krajiny, to by bol krok smerom k tým mnohým používateľom tejto brány. Okrem tohto všetkého pán Karas ešte hovorí, že je dôležité, aby Európsky parlament ostal ambiciózny, keďže na rade to nevidia až tak pozitívne ako my. Ak dovolíte, ja ešte niečo doplním. Myslím si, že všetky postupy by nemali byť 100% iba online. Ide aj o právnu istotu. Tá je pri niektorých postupoch mimoriadne dôležitá, aby bola jasná identita a jej pravosť. Takže to treba mať na pamäti, pretože nie, nie je dobre mať európsky systém, kde by sa nedalo overiť, či naozaj ide o konkrétnu firmu alebo o konkrétneho jednotlivca. Preto potrebujeme napríklad pri registri, tom verejnom, je potrebná digitalizácia, ale aj e, overovanie e, totožnosti. Ale myslím, že je to správne nasmerované. Ďakujem. Za EKR pani Mubarik. Ďakujem, pani predsedajúca. Teším sa na zasadnutie tieňových zajtra, na prácu na kompromisoch. Je tu jasný záväzok k účinnému, účinnej digitálnej správe. Musíme zachovať eh, vysoké ambície keďže cezhraničné uplatňovanie práv je zložité nielen pre jednotlivcov, ale aj podnikov. Už sa hovorilo o ťažkostiach, s ktorými sa stretávajú podniky aj pri vzájomnom uznávaní, takže je zásadné, aby tu boli dôveryhodné vstupné miesta aj e, ich prístup. Na jednej strane sú služby, ktoré by mali byť digitalizované, ale treba mať na pamäti realitu. Služby, ktoré neexistujú online, by mali byť ponúkané digitálne. A len preto, že niečo je v súčasnosti v papierovej podobe, neznamená, že by, sa, že by tu nemala byť snaha členskej krajine prejsť na digitálny systém, ale predsa len by malo byť možné sa na niekoho obrátiť fyzicky, čiže rozlišovať medzi osobnými postupmi, kedy treba jasne môcť stanoviť totožnosť, ako napríklad pri vydávaní nejakých e, preukazoch totožnosti a tam, kde by to nebolo až tak nevyhny, nevyhnutné. Ja sa v návrhoch teda zamerám na niektoré praktické aspekty, napríklad e, aj systém e, prekladov. Tu to netreba príliš e, skomplikovať pre národnú správu a komisia by sa mala, myslím, že zhostiť úlohy prekladov, tak aby to bolo konzistentné aj čo sa týka prezentovania informácií to uľahčuje porovnávanie informácií. Potom e, e, univerzálne používanie angličtiny, možno, že je to e, vyhovujúce pre moju krajinu, ale nemyslím si, že by to takto malo byť obmedzené. Myslím, že by to malo byť v tom jazyku, ktorý si najviac vyžadujú užívateľia. A dúfam, že v tejto legislatíve zaručíme aj dobrú E, dobre uplatňovanie zásady iba raz. Nechceme jednorazovú ekonomiku, ale obehovú a preto by sme sa mali snažiť e, o zjednodušenie a zvýšenie efektívnosti, pretože to je jediné, čo bude prínosné pre občanov, podniky a národné správy nie všetky informácie by mali byť považované za háklivé, niekedy ide o údaje, ktoré sa dajú ľahšie vymieňať a to by sa malo prejaviť aj v našej legislatíve a mm, taktiež zvyšovanie povedomia užívateľov a zohľadňovanie ich obáv. To je tiež niečo, na čo treba pamätať. Ľuďom treba jasne vysvetliť, čo sa od nich očakáva a čo ich voľba môže spôsobiť. Takže sa teším na ďalšiu spoluprácu, teším sa aj na návrhy e, kompromisov od e, spravodajkyne. Teraz za Alde pán Kalas, ale myslím si, že niekto iný to spraví, pán Lokegard. Áno, e, mám ju ospravedlniť, žiaľ nemôže tu byť osobne prítomná. 4 E, pripomienky v jej mene pred zajtraším stretnutím spravodajcov tieňových. Jazykový režim. Toto bude prínosné, iba ak bude jasné, čo sa ponúka, takže musíme nájsť kompromis medzi e, využívaním všetkých oficiálnych jazykov a e, oficiálnym jazykom krajiny, ktorá ponúka tento postup, to by bolo zase príliš obmedzujúce. Keďže ide o cezhraničné využívanie, tak musí byť zrozumiteľné aj v angličtine, čo sa ponúka. Po druhé, ambície. Musíme navrhnúť, aké online postupy by najviac mali ťažiť z cezhraničného využívania, e, tak aby to nebolo zložité a e, z časového hľadiska a pridrahé. Takže E, treba vedieť jasne, ktoré postupy sa majú vykonávať iba online a potom žiadne slabé miesta. Ide o to mať zoznam postupov, ktoré by mali byť e, možné iba online, tak e, nemáme tiež vytvárať slabé miesta, ak je dôležitá fyzická prítomnosť. Takže nemôže to byť príliš generické, musí byť rovnováha medzi politikou a možným zneužitím práve v prípadoch, kedy má byť potrebná fyzická prítomnosť, treba to jasne zadefinovať. A potom tá zásada iba raz. Chceme e, oslobodiť občanov od e, opakovaného poskytovania informácií, ktoré už poskutli, ale musíme uplatňovať pravidla na ochranu údajov, čiže od užívateľov musíme E, žiadať aj opätovné, možnosť opätovného využitia údajov, ale nemá to byť príliš komplikovaný systém. Systém má pomôcť užívateľom, takže systém musí možn- dávať možnosť uplatňovať zásadu iba raz. Tiež sa teším na zajstrašie zasadnutie tieňových spravodajcov teraz za zelených Julia Reda. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem spravodajkyni za vynikajúcu prácu, ktorú odviedla na tomto spise. Blížime sa rýchlo k riešeniu. Máme mnoho kompromisov na stole už teraz a e, aj na technickej úrovni komisia mohla podrobnejšie uviezť ich uvažovanie a to, ako si predstavuje každodenné fungovanie tej brány. O to nám ide tiež. A inak môžem e, podporiť spravodajkyňu. Nejde o to duplikovať nejaké existujúce štruktúry alebo portále, ale spraviť to všetko funkčné v praxi k našim návrhom. Snažili sme sa viac menej doplniť to, čo už spravodajkyňa spravila v jej návrhu správy. Snažili sme sa všade uistiť, že informácie budú dostupné nielen občanom, ale všetkým, ktorí by k ním prístup potrebovali, čiže aj možní budúci obyvatelia EÚ. Súhlasím aj s tým, že by tu nemali byť žiadne e, slabé miesta v prípade úplne online postupov a myslím, že zatiaľ tu takéto nedostatky ešte v návrhu komisie sú. Ak by bola pritomná fyzická prítomnosť, tak by to malo byť možné s cieľom aj predísť e, zneužitiam. Takže e, treba vedieť presne, kedy by sa mohla výnimka uplatňovať za akých okolností. Potom zásada iba raz, pre nás naozaj je to dôležité, plne túto zásadu podporujeme, hlavne ak sa budú informácie zdieľať K tomu sme predložili viacero pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov. Vyplýva to aj z odporúčaní Európskeho e, ochrancu osobných údajov. A príloha 1 by mala byť trošku e, doplnená aj doprava. Tam by sa malo sprístupniť viac informácií a taktiež sme za ambicioznú prílohu 2, ktorá by doplnila isté postupy z hodnotenia dopadu komisie, ktoré však nie sú e, v konečnom návrhu. Tešíme sa na ďalšiu prácu teda a dúfame, že budeme môcť hlasovať už vo februári, ak sa dovtedy dopracujeme k dohode. Ďakujem. Teraz späť k spravodajkyni. Nech sa páči, Marlen, Mici, máš slovo. Myslím, že to, čo povedali tieňoví spravodajcovia, je veľmi nápomocné. Teším sa na spoluprácu s nimi. Dúfam, že budeme mať nástroj, ktorý bez pochyby je dôležitý pre všetky podniky, aj občanov. Takže je to dôležitá iniciatíva a dúfam, že to dovedieme do úspešného konca. Mnohé návrhy som už e, zohľadnila. Teším sa na spoluprácu s tieňovými spravodajcami. Ďakujem. Návrhmi sa budeme zaberať 21. februára a ich prijatie bude 22. Týmto končíme naše doobedné zasadnutie. Ďakujem všetkým. Predsednička Láskovu ďakuje aj tlmočníkom. A Vidíme sa opäť po obede o pol tretej. Dobrú chuť.